Okay. Dear colleagues, we have to start also because the commissioner Kolegovia, musíme začať, pretože komisár eh, dnes ráno bol v kolegiu, potom eh, má tlačovú konferenciu a potom nám vysvetlí novú reformu ETS a o 25 minút po štvrtej musí odísť na iný výbor. Nemáme teda do veľa času, ale som si istý, že mnohí kolegovia chcú položiť otázky k novému návrhu. Teda dávam hneď slovo pánovi komisárovi, aby nám povedal, aká je myšlienka za týmto návrhom o reforme ETS. Ďakujem, pán predseda. Vážení členovia, pred 8 mesiacmi, keď sme sa prvýkrát stretli, hovoril som, že budem pracovať na tejto novej reforme. A som rád, že som dodržal slúb a že vám môžem dnes predstaviť návrh komisie na revíziu e, európskeho systému ETS po období 2020 a Tento návrh, ktorý predstavujeme, je súčasťou veľkého balíka, pretože v tomto balíku nie je len, nejde len o to, ako môžeme prepracovať trhy, ale ako e, zmeniť náš energetický systém, aby sme lepšie reagovali na potreby európskych spotrebiteľov a spoločnosti. Potrebujeme lepšie informácie, lepšie označovanie a potrebujeme mať flexibilný trh s energiami, ktorý pritiahne investície. Sú tu následovné návrhy. Konzultatívne oznámenie o dizajne trhu, potom stratégia posilniť spotrebiteľov, po tretie Eh, aktualizovať eh, smernicu o označovaní a to je všetko súčasťou celého balíka. A dnes sa chcem zamerať na revíziu ETS a ak čas dovolí, potom sa pozrieme aj na celý balík. Pokiaľ ide o budúc minulý rok, teda pred deviatimi mesiacmi, eh, sme sa dohodli na cieľoch e, znižovania emisí e, skleníkových e, plynov do roku 2030. To je súčasť celkového politického rámca. A dnešný návrh hovorí o tom, ako chceme prispieť k globálnym, globálnym cieľom, ktoré budú prijaté v Paríži v tomto roku v decembri. A my ukazujeme, že Európa je pripravená naozaj konať. A to je v, samozrejme signál medzinárodnej komunite v takom dôležitom okamihu, keď aj ďalší hráči musia ukázať e, svoje záväzky a odhodlanie znižovať emisie CO2. Je to dôležité pre európskych občanov aj pre podniky a nabáda to členské štáty, aby využili zisky z ETS na financovanie klimatických akcií v neeurópskych krajinách, vrátanie možnosti adaptovania na klimatické zmeny. A tento návrh je v súlade so strategickým usmernením, ktoré sme dostali od európskych lídrov a zohľadňuje e, takisto výsledky verejných konzultácií s občanmi a podnikmi. A v neposlednom rade tento návrh e, takisto vychádza z odpovedí občanov a e, podnikov. Je tu zakotvená, zakotvený princíp solidarity aj transparentnosti. Aké sú kľúčové prvky? Chceme zabezpečiť to, aby európsky ETS to je naša vlajková loď, zostal efektívnym, účinným spôsobom aj v nás bojovania proti klimatickým zmenám aj v nasledujúcich desaťročiach. Teraz sa sústredíme na tri kľúčové oblasti chceme zvýšiť tempo znižovania emisí po roku 2020. Po druhé, chceme mať e, lepšie zamierené e, kroky na e, realokáciu povoleniek a takisto chceme modernizovať sektor energetiky. Tá prvá úloha ide, sa sústreďuje na to, aby sme znížili uh, emisie. Ako viete, minulý rok Európsk, lídry EÚ sa zaviazali k cieľu a to znížiť e, emisie o minimálne 40 do roku 2030 v porovnaní s 1999. Ale to znamená, že treba e, znížiť emisie v porovnaní s rokom 2005 až o 43 a takisto počet povoleniek v systéme sa musí po roku 2020 rýchlejšie znižovať a aj preto závery rady navrhujú, aby sa znížil celkový objem povoleniek o 2,2 každý rok od roku 2021. A teraz je to 1,74 e, ročne. A e, to povedie k e, To e, povedie k ďalšiemu výraznému zníženiu e, emisí CO2 o 500 miliónov tón. A pokiaľ ide o pridelovanie povoleniek. V minulých rokoch sme videli, ako priemysel výrazne znížil emisie a stále zostal konkurencieschopný na svetových trhoch. Ale aby sme e, vybudovali jasné synergie medzi jednotlivými cieľmi, musíme postupovať múdro. V tomto návrhu uznávame, že niektoré sektory e, e, čelia problému úniku uhlíka. A my chceme zabezpečiť naozaj prísnu klimatickú politiku, a tento návrh e, reaguje aj na e, tieto výzvy. Celkovo e, základná architektúra ETS zostáva aj po roku 2020. To je, znamená aukcie s povolenkami a ich znižovanie duchu záverov rady z októbra. Zvyšok povoleniek bude pridelovaný v for, firmám, ktoré sú v EÚ a ktoré bránia úniku uhlíka medzi 2021 a 2030 bude pridelených 6,3 bilióna povoleniek a parlament súhlasil aj s ďalším rokovaním o trhovej stratégii tak aby sme bránili úniku uhlíka, treba nastaviť dobré ustanovenia v týchto návrhoch. Ale musíme zabezpečiť to, aby tieto voľné povolenky priniesli e, úžitok tým, ktorí najviac e, trpia a ktorí najviac prispievajú k znižovaniu e, emisí. A v praxi e, znamená, že budeme znižovať e, pridelovanie povoleniek o 2,2 ročne. A aj preto sa revidujú pravidlá voľného pridelovania povoleniek a e, pridelovania do tých sektorov, ktoré sú najväčšie, najväčšmi ohrozené konkurenciou z iných krajín a tak, aby sa zabránilo úniku uhlíka. Tento návrh e, nabáda členské štáty, aby využili e, príjmy z akcií na kompenzáciu niektorých inštalácií v energeticky náročných e, sektoroch. A toto bol tiež požiadavka parlamentu a mojou úlohou je zabezpečiť aj transparentnosť a rovnaké podmienky medzi členskými štátmi. Druhý prvok. Navrhujeme vybudovať podporné mechanizmy, tak aby sme pomohli e, inováciám a e, takisto e, tomu, aby podniky zvládli nové výzvy chceme podporiť nové inovatívne e, technológie, nízkouhlíkové technológie, podporiť e, inovácie, nové technológie a takisto technológie, e, ktoré pomáhajú ukladať uhlík. Vzhľadom vďaka novému inovačnému fondu máme asi 15 miliónov povoleniek, to bola žiadosť parlamentu, tak aby sme podporili e, nové inovácie v energeticky náročných priemyselných sektoroch. Voľné povolenky budú naďalej k dispozícii desiatim členským štátom s najnižším príjmom, ktoré musia modernizovať energetický sektor. Týchto 10 členských štátov e, bude mať dôležitú úlohu pri e, riadení týchto povoleniek a revízia ETS v rámci tohto balíka je vážnym e, krokom pri plnení nášho cieľa aj s ohľadom na klimatickú politiku. Toto patrí k prioritám Junckerovej komisie. My sme presvedčení, že je dôležité zabezpečiť silnú pozíciu Európy aj v tejto oblasti. Treba reagovať na energetické, klimatické výzvy a zároveň podporiť rast a pracovné miesta. Európa začala s uhlíkovým trhom pred desiatimi rokmi a stali sme sa silným a spolahlivým partnerom. Takisto musíme posilniť našu pozíciu pred Parížskou konferenciou a treba e, povzbudzovať ďalších partnerov ako Čína napríklad, aby takisto prijali ambiciózne e, ciele. Komisia je odhodlaná konštruktívne spolupracovať s vašim výborom na všetkých prvkoch dnešného balíka a ja sa spolieham na vašu aktívnu účasť a spoluprácu, tak aby sme pripravili dobrú efektívnu legislatívu. A teším sa aj na vaše stanoviská, na spoluprácu s vami na nízkouhlíkovej budúcnosti na prospech našich občanov a podnikov. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár, za to, že ste si vybrali náš výbor na, ako miesto, kde, e, ako, kde vysvetlíte váš e, návrh. A teraz otváram diskusiu s zástupcami politických skupín a dávam slovo Petrovi Lizemu a poprosím vás, obmedzte svoje vystúpenia na dve minúty. A ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár. blahoželám k návrhu, ktorý dnes komisia schválila. Je ambiciózny. máme teda ambiciozne ciele a bez flexibilných e, mechanizmov e, to nebude možné. Toto je naozaj veľmi e, závažný krok, ale tento návrh berie do úvahy aj obavy priemyslu a ako naša politická skupina víta tieto ambiciozne ciele. pán Harper Troin z výboru pre priemysel eh, eh, hovoril o problémoch a naozaj mm, špeciálne Polsko a niektoré ďalšie členské štáty eh, tlačili na využívanie fondov na modernizáciu a tu sa budeme musieť naozaj pozrieť na to, o čo vlastne ide, pretože e, nechceme e, fondy znižovať, e, pretože potom by nebolo dostatok povoleniek pre priemysel. My teraz, napriek tomu, že treba znižiť tie emisie o 53 musíme vybudovať e, dobrý mechanizmus a pokiaľ ide o leteckú dopravu, e, tak tu sa nesmie po roku 2020 znižovať počet emisií. Naopak, nesmie sa zvyšovať e, objem emisií a Eh, ja vás prosím o váš názor eh, na túto oblasť, eh, pretože nesmieme pristupovať k jednotlivým sektorom nerovnomerne, ale Thank you very much. And now for Vesti Group, uh, Mr. Grote. Pán Grote. Ďakujem za tento návrh, ktorý prišiel ešte pred letom 2015. Toto je veľmi dôležitý signál aj pre verejnosť. Máme viaceré opatrenia, vrátane backloading a myslím si, že tento návrh ide správnym smerom možno nie je taký ambiciozný, ako by sme si želali, ale myslíme si, že je dobre nastavený, rieši aj problém tzv. carbon leakage, úniku uhlíka e, v niektorých e, priemyselných e, sektoroch bude treba ďalej nastaviť mechanizmy ochrany, ale naozaj treba sa zamerať na tento problém. Kolega spomenul problém leteckej dopravy a tu by som si želal tlak zo strany komisie aj v budúcnosti, aby aj tie oblasti, e, kde, ktoré zatiaľ nenesú náležitú mieru zodpovednosti, boli postihnuté. A sú tu niektoré oblasti, ktoré stále ešte neprispievajú uh, do e, týchto e, cieľov. Tu sa v budúcnosti bude musieť niečo e, udiať. Toto bude určite napínavá diskusia. A tu máme veľkú zodpovednosť aj s ohľadom na konferenciu COP v Paríži. A, a máme teda pred sebou určite zaujímavé obdobie, týždňa, mesiace. Eh, chcem sa zamerať na dve oblasti. Označovanie. Eh, vo výbore sme sa tomu už venovali a musím povedať, že v mnohých oblastiach je označovanie veľmi dobré, ale eh, v tých oblastiach, kde ešte nemáme tie označenia AA++, by sa mali tiež od, odzrkadliť tieto opatrenia a Malo by tu byť označovanie energetickej účinnosti, napríklad pri vyhrievacích, vykurovacích telesách. A o tom by sme sa mali ešte baviť v budúcnosti, aký prístup zaujmeme. A plus, A3 plus a podobne. Toto nie je vždy ten správny prístup ale môže to byť e, celkom e, zlý prístup opačným smerom. Takže, e, ako som povedal na úvod, tento návrh ide dobrým smerom a budeme musieť dohliadnúť na to, aby tento návrh nebol oslabený. A teraz Mark Demsmaker. Komisáris. Um... Ehm, Ďakujem pekne, vážený pán e, komisár. To, čo nás nepokojuje, na, neust- naďalej je hrozba presunu výroby a teda aj straty pracovných miest v prospech e, iných svetadielov, ak teda sa budeme snažiť o e, zníženie dopadu na klímu. Už e, tu bol spomenutý ten zoznam, aj bezodplatné kvóty, ale iba pre tie odvetvia, ktoré to naozaj potrebujú. Čiže to budú asi tie sektory alebo odvetvia, ktoré potrebujú najviac energie, tie budú mať najviac kvót. Ako chcete zaručiť za takýchto okolností, že nedôjde k presunu výroby a teda bude nájdené štruktúralne riešenie. E, stačia tieto vaše návrhy? Taktiež chcem povedať, že na zníženie CO2 treba konať celosvetovo, treba inteligentnú politiku, ktorá využíva rôzne páky, technologické inovácie a taktiež isté stimuly v Európe ako aj mimo. Uh, tak aby boli nájdené e, riešenia na rôzne klimatické otázky. Takže aké konkrétne kroky navrhujete v snahe vyriešiť e, tento problém? Ďakujem pekne, pán Gerbrandy Zalde. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj pánovi komisárovi za prezentáciu, aj za to, že ste dnes e, odprezentovali balík e, na pôde parlamentu. Naozaj si to ceníme. Musím povedať, že som pozitívne nastavený z oči, tomu, z oči voči tomu balíku. Sú tam isté ambície a liberáli sú jednoznačne za inovatívny E, fond, ktorý tam je obsiahnutý a taktiež sa snažíte zakročiť prísnejšie voči presunu výroby e, úniku uhlíka a to bolo podľa mňa potrebné. Mám však jednu konkrétnu otázku a síce mm, nejde iba o to rozšíriť možnosť e, bezplatných kvót pre jadrové elektrárne v Strednej východnej Európe aj po roku 2020, aj keď e, sa s tým malo postupne prestať do roku 2020, ale aj súvisiace investície s týmito bezplatnými kvótami, hlavne v oblasti uholného priemyslu v Strednej východnej Európe v minulosti veľa peňazí išli práve na e, e, ťažbu uhlia a jeho využitia. To neprispieje k zniženiu emisí CO2 v budúcnosti. Takže ako tomu zabraníte po roku 2020, tak aby krajiny strednej východnej Európe naďalej dostatočne investovali. A ďalšia otázka ako chcete nabraň, zabraniť narušeniu trhu s elektrínou. Je prepojenie napríklad medzi Švédskom a Polskom. Polsko dostáva bezplatné kvóty e, za výrobu elektriny, Švedsko však nie. Ako to môže narušiť e, náš vnútorný trh a ako by ste tomu e, vedeli zabrániť? Ďakujem pekne teraz za GUE pani Konečná. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať pánovi komisárovi. Mm, vážime si to, že medzi nás mm, prešiel medzi nás hneď po tlačovej konferencii. Sme prví, s ktorými o tom chce diskutovať, ale chcem aj povedať, že je to predsa len trošku eh, ľahký balíček a ak hovoríme o tom, že chceme E, sa nasmerovať na COP21 v decembri, tak tam veľa chýba. Reforma EU ETS nie je to jediné, čo by sme mali spraviť pre zníženie nielen emisí, ale aj e, na to, aby oteplenie nepresiahlo 2 stupne Celzia. Mňa trochu mrzí, že som tam nenašla nič napríklad o energetickej účinnosti a to je dnes model, ktorý funguje vo väčšine členských krajín a je tam určite e, potenciál, tak aby sme prispeli k dosiahnutiu stanovených cieľov. Chyba ju mi tam aj e, veci súvisiace z energetickej bezpečnosti, energetickej účinnosti budov a tak ďalej. Áno, čakali sme na tento balík a po minulom e, týždne a schválením Market e, Stability Reserve sme asi všetci radi, že niečo na stole konečne máme, ale dúfam, že po tomto letnom balíku príde aj ten, tak povedať, podzimný alebo balík e, jesenný a budeme si, budeme si môcť povedať, že mm, pred Parížom máme jasné ambície a ten projekt, ktorý chceme predstaviť partnerom, nie je zameraný iba na jednu časť, v tomto prípade EU ETS, ale na viacero zložiek, ktoré môžu prispieť k ochrane klímy. Ďakujem. Ďakujem pán Ekaut za zelených. Ďakujem pekne, ďakujem pán komisár za to, že ste nás okamžite prišli informovať o plánoch, ešte stále na tom pracujeme, snažíme sa to všetko pochopiť, ale veľmi si ceníme to, že ste tu. Voláte to letný balík, Možno, že keď sa pozriete na všetky tie darčeky, tak by možno, že bolo lepšie hovoriť o zimnom balíku v vianočnom čase. Bol by to podľa mňa skôr takýto vianočný balík. A e, kolegovia stále niektorí hovoria o uniku uhlíka, aj to opakujú, ale ja chcem povedať, čo robíme v oblasti priemyselnej aby sa možno, že konečne prestali stiažovať na presun výroby, pretože je to prehnane zastúpené. V balíku 6,3 miliardy budú bezplatné kvóty udelené priemyslu skoro polovica a, a to je 160 miliárd, ktoré sa len tak rozdajú. Potom inovatívny fond, fond pre modernizáciu a 710 miliónov e, kvót bezplatných to predstavuje. A naviac členské krajiny môžu naďalej e, vykompenzovať nepriame náklady. Toto všetko sa tu poskytuje e, zadarmo. O tom budú rozhodovať členské krajiny Všetko to ostalo v tomto balíku zachované, pán komisár. Toto je skutočne vianočný balík, nie letný. A možno niekoľko otázok, ak sa totižto pozriete na podrobnosti. 400 miliónov nepridelených kvót z tretej fázy sa e, presúva do fázy 4 a to naozaj nie je v duchu toho, čo sme povedali, že nepridelené by sa mali dostať do e, rezervy pre stabilizáciu trhu a zrazu sa to presúva do fázy 4. Takže sa oslabujú ciele fáze 4. A je to e, súčasť balíka mm, mm, mohli by ste na to odpovedať? My sme vás o takéto niečo určite nežiadali. Potom mm, Fond pre modernizáciu, vy hovoríte o nejakej rade pre modernizáciu, ale ako sa chcete ubezpečiť, že mm, to nebude e, ďalšie dotovanie uhlia a ako e, sa chcete o tom ubezpečiť. A ešte posledná otázka, prečo ste mm, to nevyužili na to, aby ste sa zbavili veľkého prebytku kvót z fáze 3 viac ako 2 miliardy a ani len ne, nenavrhujete aspoň čiastočné zrušenie. Ja som teda týmto vianočným balíkom sklamaný. Ďakujem vás a teraz za EFDD, pán Peničiny. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár, za to, že ste prišli k nám. Mám pre vás otázku, aj keď teda, ako som už viackrát stal, som presvedčený, že pravdepodobne nedostanem odpoveď. Komisia navrhuje eh, investície do veľkých infraštruktúrnych projektov vo verejnom záujme, takzvané, aby sa prepojili energetické siete. Tieto projekty by mali prispieť nie len k integrácii energetického trhu, ale aj k navyšovaniu eh, elektrickej eh, výroby z obnoviteľných zdrojov a k znižovaniu emisí CO2. Avšak väčšina tých projektov, ktoré boli schválené, sú tam aj také, ktoré sa týkajú elektriny, sa vzťahujú na sektor plynu a potom e, prepravy ropy. Teda CO2. E, tieto projekty, ako obvykle, e, budú prijaté zrýchleným spôsobom, budú mať udeľné licencie, budú mať lepší prístup a budú môcť byť financované z mechanizmu na prepojenie Európy. Takže 5 miliard eur európskych fondov a z nich 150 e, e, e, už tento rok. Takže iba dva projekty sa týkajú rozvoja inteligentných sietí a iba pár z tých elektrických sú na podporenie energie z obnoviteľných zdrojov. Neviem, či si spomínate, keď ste kandidovali za komisára, Veľa ľudí sa stiažovalo eh, v súvislosti s vašim konfliktom záujmov. A ja eh, to nevidím teraz už len ako formálnu záležitosť, ja to vidím naozaj eh, aj v realite konflikt záujmov. Prečo stále podporujete fosílne zdroje, keď by sme mali ísť úplne inou cestou? Mohli by ste mi vysvetliť, prosím vás, túto anomáliu? A teraz za ENF pán, pani Donano. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa aj ja poďakovať e, komisárovi za poskytnuté informácie. Obmedziť e, dôsledky zmeny klímy na naše obyvateľstvo, to musí byť jedna z našich priorít, ale Jedna otázka je tu otvorená. Naďalej máme e, prostriedky na dosiahnutie našich ambícií. Ja sa obávam, že nie, pretože e, environmentálne ciele EÚ sú príliš ambiciozne, ani nie preto, že nie sú dostatočne progresívne a sú považované za bremeno a nie za e, príležitosť členskými krajinami a aj preto, že najväčší znečisťovateľia nie, sa nezapájajú do snah EÚ. Členské krajiny nemôžu znášať dôsledky toho, čo čo sa robí vo zvyšku sveta. Ja e, si myslím, že niektorí majú pocit, že sa posúvame výrazne ďalej, ale naozaj úsilie by malo byť spoločné a realistické, postupné. Rozvojové krajiny budú, budú znečistovať dokonca viac ako severské krajiny v nadchádzajúcich rokoch a proti znečisteniu budeme úspešní iba ak ponúkneme nejaký alternatívny model pre takéto rozvíjajúce sa krajiny. A pán komisár, ako chcete e, stimulovať e, hlavne samých zodpovedných k tomu, aby sa zapojili do tohto boja proti klimatickým zmenám a pýtam sa, či viete, koľko stoja koľko stojí dopad environmentálnych politík na priemysel v EÚ. Je, to, eh, je tu aj isté riziko spojené s týmto balíkom. Hovorí sa o presieťovaní zosieťovaní energetického odvetvia a teda aj o akejsi technickej harmonizácii, ale zdá sa, že sa tu tlačí na liberalizáciu a otvorenie sa konkurencii, ale s sieťami európskej veľkosti budeme mať tie isté problémy ako USA v časoch Cartera a Clintona. E, e, súkromné monopóly e, budú musieť vzniknúť a viete zaručiť, že to nebude mať negatívny dopad na trh. A môžete upresniť, čo komisia myslí e, pod e, potenciálnou liberalizáciou a taktiež energetická e, nezávislosť, to je možno, že niečo, čo ide nad rámec nášho výboru, ale predsa len by komisia mala mať na mysli takúto dlhodobú nezávislosť o to viac, že máme veľmi zlé vzťahy s Ruskom a naďalej e, dovážame e, veľa fosílnych palív z krajín Perského zálivu. Ďakujem pekne. Teraz by som dal priestor pánovi komisárovi. Môžete sa pokúsiť odpovedať. Najskôr pán Líze. E, čo sa týka leteckého sektora, tu sa stále v rámci ICAO rokuje Taktiež sme ťažko rokovali o zahrnutí leteckého sektora do ETS. Viete, ako to prebiehalo? A myslím, že Paríž nás nakopol. Možno, že niečo bude dosiahnuté v rámci ICAO do konca roku 2016. Ja si myslím, že sa v Paríži bude hovoriť aj o leteckom sektore. Očakávam teda ďalší pokrok, ale viem, ako vás to znepokojuje že niektoré odvetvia robia veľmi veľa, iné e, až tak nie. Pán Grote. Vraj to nie až tak ambiciozne, ako by to niektorí boli chceli, ale predsa len rozumne ambiciozne, to je dobré východisko. Je tu jeden odkaz. E, ten návrh je vyvážený a akékoľvek zmeny by tú rovnováhu narieš, narušilo. Napríklad rovnováha medzi dražbami a bezplatným pridelovaním kvót. Máme e, cieľ 43% zníženie, musíme ho dosiahnuť. Možno, že sa to dá zmeniť, doplniť, bude to komplexné, ale ja dúfam, že tu bude dobrá spolupráca s parlamentom aj na technickej úrovni ale treba si uvedomiť, že veľké zmeny budú mať e, dopad na túto rovnováhu. Stalo nás to veľa úsilia. Potom označovanie. E, zjednodušíme e, je to pokrok, ale áno, samozrejme, potom je tu aj technologický pokrok, ale každopádne užívateľia chcú zjednodušenie Možno, že si myslíte, že sme zašli priďaleko pri tom zjednodušení, možno, že niektorí si to ani nemyslia, ale každopádne ide o to e, odstraniť akékoľvek nedorozumenie, aby bolo jasné, že ak sa niečo predáva ako energeticky účinné, tak to aj naozaj je. Teraz e, tam máte A plus A plus plus plus A A plus. Takže mm, teraz to bude od A do G, ale každopádne budeme o tom ešte hovoriť s parlamentom, budú aj prechodné úpravy, ide o to ochrániť trošku aj e, priemysel. Treba sa pozrieť aj na databázu. Určite bude priestor na ďalšie diskusie. Pán Demesmaker že tí najlepší budú mm, môcť e, jazdiť bez zaplatenia, tak povediac. Nie, to nie je pravda. Každý sa bude musieť snažiť. Ak má ETS dosiahnuť 43-percentné zníženie, tak to znamená, že to musí byť o 20 e, percentuálnych bodov viac ako v minulosti. To znamená, že všetci sa budú musieť snažiť a tí najlepší žiaci nebudú mať nič zadarmo každý sa bude musieť snažiť a ty najlepší dokonca najviac. Možno, že by sa z tých 180 najlepších teraz to zredukovalo iba na 50. Všetci sa budú musieť snažiť e, e, výrazne, či už v ETS alebo mimo ETS, e, tak priemysel ako aj mm, sektor budov. Zatiaľ nevieme, kto budú tí najúčinnejší. Je to totiž to niečo, čo neustále beží. Musíme zohľadniť aj obchodnú intenzitu, aj energetickú intenzitu. E, medzi rokmi 2013-2017 a v roku 2019 komisia bude mať jasno v tom, kto má 100% kvót a kto iba 30% kvót. Pán Gerbrandy, pýtali ste sa dve veci. Poprvé, eh, ako zaručiť využitie fondu na modernizáciu návrhu sa hovorí, že investície musia byť v súlade s cieľmi ETS. A ide o jednoznačné úsilie dekarbonizovať e, ekonomiku a znižiť emisie. Budú aj podrobné usmernenia, ale budú vypracované neskôr. Doplňa tento fond na modernizáciu. potom e, chudobnejšie krajiny, ktoré by mali mať možnosť e, získať e, bezplatné kvóty. Tým sa bude musieť zaoberať rada. 10 miliónov eur kvót tak či tak bude musieť ísť cez tendre. Potom narušenie trhu s elektrinou návrhu sa hovorí, že členské krajiny by mali vykompenzovať nepriame e, náklady. Pani Konečná, hovoríte, že mm, nehovorí sa o energetickej účinnosti a bezpečnosti v, pri budovách a teda, že to nestačí, ale toto je e, len začiatok energetickej únie. Budúci rok prídeme s revíziou aj nariadenia o e, dodávkach plynu, aj e, smernice o energetickej účinnosti, o obnoviteľných zdrojoch a e, energetickej účinnosti budov. Tieto revízie nás čakajú budúci rok, takže to ide veľmi rýchle. Najskôr to musíme začleniť do pracovného programu komisie, ale v oktobri budeme musieť tieto návrhy E, taktiež zahrnúť do pracovného programu. E, potom tu niekto hovoril o tom, pán Ekaut, že by to mal byť skôr vianočný balík. Moje vnúčence hovoria, že ja vyzerám ako dedom raz, ale vy ste hovorili o tom, že 6,3 miliardy kvót sa dáva bezplatne, áno, ale bolo to tak aj v minulosti. My znižujeme strop. Po roku 2010 v minulosti zníženie bolo 1,74, teraz to zdvíhame na 2,2. 500 e, miliónov, e, o 500 miliónov menej. Neviem, či je toto skutočne vianočný alebo či vôbec zimný balík. Nemyslím si, pretože vlastne deťom berieme pol miliardy kvót. a niektorí sa zo 100% prepadnú na 30%. Takže je to ambiciózny, vyvážený návrh, ale musíme to spraviť správne, pretože sa za každú cenu musíme vyhnúť presunu výroby. Taká rovnováha e, musí byť dosiahnutá a počujem kritiku z oboch strán. Ale tá kritika nie je až tak vyvážená podľa mňa, pán predseda. Ja si však vážim pána Ekauta, on je seriózny, konzistentný. Potom eh, presun do fáze, fázy 4 a nie do e, nástroja na stabilizáciu trhu. Áno, hovorila sa o tom, a teda, že by takéto kvóty nemali ísť na dražbu, ale taktiež sa rozhodlo o tom, že komisia sa má rozhodnúť, či 50 miliónov má e, e, ísť na podporu prelomových inovácií. A trialógoch sa taktiež povedalo, že treba zvážiť ďalšie možnosti na využitie kvót. A v uznesení parlamentu sa hovorilo, že sa treba e, hlavne venovať e, presunu výroby. Takže 50 miliónov kvót sme dali na e, inovačný fond, tak ako to bolo v rámci definície fázy 3 a potom sa vytvorí aj nová rezerva pre fázu 4 zo zvyšku kvót, ak by to bolo potrebné, pretože e, sa tu snažia prelomiť e, iné nové priemyselné odvetvia a už by e, nemohli byť konkurencieschopné a musíme na to pamätať. Nič na trh nepôjde okamžite. V prípade potreby keď sa zvýši potreba, e, výroba existujúcich e, podnikov, lebo ak vzniknú nejaké nové. Pôvodne Európsky parlament chcel 300 miliónov kvót pre inovácie, takže aj parlament e, s takýmto niečím počítal, aj keď cez kanál inovácií potom sa to znižilo na 50 miliónov. Znižilo sa to mm, mm, mm, v spolurozhodovacom postupe takže sa to na trh dostane postupne. A ešte chcem pripomenúť, že sme nekonali za zatvorenými dvarami, ale bolo prehlásenie e, na Korepery a komisia povedala, že v súlade so závermi rady z oktobra 2014 revízia ETS sa pozrie aj na to, či nepridelené kvóty sa majú použiť na boj proti e, presunu výroby. Takže my sme to vtedy nechali ako jednu z možností, ale samozrejme parlament je zvrchovaný a môže si spraviť, čo chce s týmito vecami. Ale preto ešte raz hovorím, že je to vyvážený návrh pretože ak dáte tieto kvóty do rezervy, tak nebudú k dispozícii pre e, nové podniky alebo pre tie, ktoré by chceli zvýšiť výrobu. Takže zase sa zvýši riziko presunu výroby. Všetko so, s, navzájom súvisí. A ešte jedna otázka. Pán Pedicini, PCA a prepojenie. V novembri komisia schváli druhý zoznam PCA, ale môžem vám povedať, že pre nás je to priorita nielen pri plyne, ale aj pri elektrine. A už pri prvom oznamení komisia hovorila o 10% prepojenia výlučne pri elektrine. Máme aj vysokú skupinu pre elektrinu a teda ide o to, aby každá krajina dosiahla minimálne toto 10-percentné prepojenie do roku 2020 a e, začneme hovoriť e, o zvýšení na 15 Aj G7 sa k tomu vyjadrila. Komisia túto politiku jednoznačne podporuje, preto sa snažíme splniť svoje ciele v, pri dekarbonizácii. A ešte posledný rečník povedal, že tento návrh ETS je akýsi príklad pre zvyšok sveta. My sme mm, stanovali čo najvyššie ambície pokrýva EÚ je naozaj najambicióznejšia spomedzi krajín, ale my máme nielen ciele, aj legislatívu. Ako rýchlo, ako ehm, a či vôbec sa iní k nám pripoja, neviem, ale každopádne potrebujeme takýto klimatický balík a myslím, že už budúci e, týždeň sa začne o tom hovoriť na veľkom ekonomickom fóre aj na ministerskej úrovni, ale potrebujeme financovať aj adaptáciu a presun technológie pre, e, e, v prípade rozvojových krajín, aby sa aj oni vedeli zaviazať k niečomu ambicioznejšiemu. Takže o toto všetko sa snažíme a tento návrh ETS je prvý veľký legislatívny krok a ja očakávam, že parlament svojou prácou to keď tak len vylepší. Ďakujem. Chcem poprosiť kolegov, aby obmedzili svoj e, ročnícky čas na jednu minútu, pretože máme viacero žiadostí e, do diskusie a musíme e, skončiť do 3 čtvrte na 5. Pani Grostet. Euh, Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, vy ste navrhli e, novú organizáciu trhu s elektrinou. Ako viete, e, máme mnohé nové zdroje energie, ktoré treba zapojiť do sieti. Je to drahé pre správcovské podniky, pretože tie siete sú čím ďalej tým komplexnejšie, ale Mm, je to e, komplexnejšie aj pre užívateľov. Ale e, mala by byť možnosť znížiť spotrebu a znížiť účet. Ako to vidíte stred, krátko a strednodobo, aké sú možnosti, ako by sa dali podporiť investície. A ešte raz by som chcela poukázať na niektoré odvetvia, napríklad e, oceliárske odvetvie, pretože sa už veľmi e, snažia znížiť e, emisie CO2 už 10 ročia. A v súčasnosti sú v situácii, kedy e, nemôžu zlepšiť výkony, napriek tomu, že veľmi chcú. Takže e, naďalej im budete poskytovať bezplatné kvoty tak aby ste neohrozili ich vývoj a prežitie v Európe? Ďakujem pekne, pani Dali. Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem pánovi komisárovi za to, že nám prezentoval detaily tohto hlasného balíčka. Chcem sa sústrediť na návrh revízie TS. Ten prichádza naozaj v kritickom čase kedy aj iní veľkí eh, hráči ako G7 a Čína ukazujú eh, svoju vôľu bojovať proti klimatickým zmenám. To, čo sa stále znova opakuje, je potreba zachovať rovnováhu medzi konkurencieschopnosťou priemyslu a ochranou klímy na strane druhej. Ale rizika pre určité podniky eh, sú tu naozaj veľmi reálne obzvlášť až k žiadne iné e, systémy e, sa nevyvinú, e, nepríjmú v iných ekonomikách. Kroky iných e, krajín nie sú zatiaľ podobné. A teda, aké konkrétne e, spôsoby ochrany priemyslu chcete zabezpečiť, aby ste eh, zabezpečili medzinárodnú konkurencieschopnosť eh, týchto druhov priemyslu? Spomínate e, voľné alokácie, ale aj e, iné možnosti. Takže, čo chcete urobiť pre priemysel, ale aj pre občanov, ktorí budú tými, ktorí by v podstate mali profitovať z takéhoto návrhu. Ďakujem. A pán Ek. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán komisár, za to, že ste nám dnes predstavili tento letný balíček. Dnes nám predstavila plány luxemburského predsedníctva, luxemburská ministerkyňa a povedala, že problém emisí z poľnohospodárstva, ktoré škodia klíme, e, bude primárnou témou konferencie v Paríži, takže chcú pracovať na opatreniach, ktoré by pomáhali e, znižovať tieto extrémne škodlivé emisie. Chcem sa spýtať, či môžeme rátať s nejakým dodatočným balíčkom od vás, alebo e, možno v súvislosti s vašim kolegom Hogenom, ktorý sa venuje práve tomuto problému. teda e, tomu, že e, poľnohospodárstvo e, emituje toho tak veľa a je veľa iných oblastí, kde je možné znižovať emisie. Tu máme na jednej strane, na druhej strane poľnohospodárstvo môže zmariť všetky tieto pozitíva tým, že bude mať vyššie emisie. Ďakujem pekne, pán Javor. Ďakujem pekne, pán komisár, za vašu prezentáciu. Aj ja mám otázku ETS. Musíme e, to e, prepájať skop e, v Paríži, kde budeme hovoriť o financovaní ochrany klímy. To bude tá najťažšia otázka, o ktorej budeme musieť diskutovať. Často sa argumentuje o tom, že často tu vytvárame záťaž opatreniami na ochranu klímy a že členské štáty na to nemajú zdroje. Ale zároveň e, v systéme ETS e, nám tu vznikajú príjmy, ktoré by mohli pomôcť e, financovať ochranu klímy. Ale tieto prostriedky nechceme investovať do tejto oblasti, ale jednoducho tieto miznú v nejakých tmavých kútoch. Takže pýtam sa, či komisia sa naozaj zavezuje tieto e, prostriedky e, použiť na ochranu e, klímy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Evi, pán komisár Kanete, vy ste nám vysvetlili nový návrh smernice ETS. A tento systém ukázal iba limity systému cap and trade, e, ktorý mal e, stimulovať e, emisie skleníkových plynov. Táto schéma funguje 10 rokov, ale doteraz sa to nejako nestimulovalo potrebnú technologickú inováciu, ktorú chcelo vyvolať a došlo tam dokonca k e, daňovým podvodom v rozmedzi 5 miliard eur. Okrem toho sa ukradli e, za viacero desiatok miliónov eur e, povolenky. Takže má to naozaj negatívne doba, dopady. Napriek tomu tento systém sa predstavuje ako dogma, ako najlepší nástroj mitigácie Chcem sa teraz spýtať, či nenadišiel moment, aby sme sa začali zaoberať inými formami, napríklad nejakých alikvót, DPH. Eh, eh, eh, no a potom by bolo dobré vyňať z finančných špekulácií sekundárne trhy. Možno by sme mali sa zaoberať princípom, kto znečistuje, platí. Ďakujem. Ďakujem za pozornosť. Teraz pán Belet. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Gratulujem eh, k tomuto ambiciožnému balíčku. Eh, pokiaľ ide o Vianoce, eh, No už darčeky zdarma, no ale nie všetkým deťom, nie tým zlým. Vy musíte teda rešpektovať pravidlá a plniť si e, povinnosti. To treba spomenúť. Takže je to cieľený prístup, ambiciózny, aktualizovaný, je tam ten prvok dynamiky a našom priam, e, polskému kolegovi by som chcel povedať, že musíme zvorazňovať, že je tam tento fond pre modernizáciu, sú tam osobitné výnimky pre krajiny s nízkym príjmom. Na to sa často zabúda, ale je to tam, sú tu tieto záruky, to je dôležité. No a e, ja mám veľa otázok, e, ale musím sa obmedziť. Takže e, ochranné je na jednej strane, na druhej strane alokácia. Je tam medzera 7 rokov. Nebolo by možné nejako túto medzeru uzavrieť. No a potom kompenzácia mm, za nepriame náklady, o tom sme často eh, diskutovali. Teraz eh, eh, hovoríte, pán komisár, že členské štáty by mali prijať finančné opatrenia. Možno by z toho mali by, by sme mali urobiť musia, pretože E, to bude ešte, budú mať ešte stále dostatočnú maržu e, na to, aby e, stanovili tú potrebnú mieru úroveň kompenzácie, ale myslím si, že by tam mala byť spomenutá povinnosť a nielen možnosť. Ďakujem teraz, pán Parňo. Ďakujem. Vážený pán komisár, rád počujem, že to, čo ste oznámili 8. júla v pléne, ste aj spravili. Bláželám, pán komisár. Bláželám k reforme ETS. Ja ako spravodajca parlamentu pre COP21 musím povedať, že som spokojný, pretože naznačujete, ako by mohli vyzerať tie eh, eh, novatorské finančné možnosti. Bude to základ dohody v Paríži v decembri. Vy navrhujete e, správnu cenu za uhlík, aby sme e, mohli riešiť klimatické zmeny a potom je tu Európsky fond pre strategické investície, tak poved, takzvaný Junckerov fond a taktiež e, verejné zábezpeky v prospech zelených investícií. Toto všetko prispieva k tomu, aby sme boli príkladom pre zvyšok sveta. Potvrdí sa to v Paríži. Skop 21 a ešte e, možno, že otázka, ako rozvinúť e, tento mechanizmus e, presunu e, prostriedkov z leteckého a lodiarského priemyslu a taktiež e, Možno, že redukcia závislosti od fosílnych palív to by bola ďalšia otázka. Ďakujem pani Gardini, ďakujem pán predseda. Pán komisár, chcela by som sa vrátiť k takému bolestivému bodu. Parlament e, e, hovoril o kompenzácii nepriamých nákladov v harmonizovanom systéme ETS z, e, zdarma, všetko bude harmonizované, ale e, budú eh, tu možné eh, rôzne eh, narušenia celého systému normičanských štátov. Uvedem príklad. V Taliansku produkujeme ocel, šetríme prírodné zdroje, lebo je to teda vlastne recyklovaný materiál. a vznikajú tu nepriame emisie. A my e, penalizujeme tento sektor, e, ktorý e, však pritom má veľmi pozitívne vplyvy. Takže to je len ten príklad. A potom kvóty z Market Stability Reserve. Myslíte na Európsku investičnú banku alebo na niekoho iného? Ďakujem, teraz pani Guteland. Ďakujem pekne a ďakujem vám, pán komisár, za to, že ste e, medzi nami. Ďakujem vám za vašu volu reformovať e, spôsob chorovania s emisiami. Je to jeden z najdôležitejších e, prvkov, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám. Ideme správnym smerom, aj keď, ako potom Matias Grote, radi by sme tu boli videli viac ambícií ale chcela by som eh, povedať niečo k vášmu návrhu, pokiaľ ide o financovanie klimatických opatrení. Myšlienkou je, že členské štáty samé eh, majú nad tým eh, pouvažovať. Ja a niektorí kolegovia budeme na to dohliadať, ale je dôležité, aby toto nezostalo iba prísľubom na papieri Musíme zabezpečiť, aby klimatické financovanie pre rozvojové krajiny bolo naozaj k dispozícii. Ale ako zabezpečíme, že sa tieto peniaze k ním dostanú? Čo zabezpečí, že naozaj e, dôjde k navýšeniu financií e, pre ne? A čo chcete urobiť, aby členské štáty naozaj e, do tejto obalky vložili peniaze? Ďakujem. Pán Líc. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. E, vynimočne nemám žiadne e, pripomienky k ETS, ale všeobecne k Európskej energetickej únii a obzvlášť k e, bezpečnosti dodávok a energetickým sieťam a prepojeným energetickým sieťam. Hovorili ste, že v decembri budete mať oznámenie o zemnom plyne. Mňa zaujíma práve ten sklapalnený generálne riaditeľstvo Vaše generálne retielstvo k tomu začalo práve konzultačný proces. Mňa by obzvlášť zaujímalo, či v tejto e, stratégii zamýšľate e, spomenúť aj e, problematiku, ako napríklad vzdialných oblastí, napríklad Rotterdam, Göteborg, Zeebrugge, ako sa tam môže zabezpečiť dodávka LNG, aby sme e, podporovali prepravu e, LNG aj vo e, vnútrozemskej námornej doprave. To je pre mňa dôležité. Hmm, you, And, uh, you, want... Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem uh, sa prijať ku kolegom, ktorí sa poďakovali, že ste prišli k nám uh, takto tesne pred letnou prestávkou. Ďakujem za vaše komentáre. Eh, pokiaľ ide o tú mieru ambícií, ktorú, si, eh, eh, ktorú očakávate od členských štátov. Dúfam, že budete sa snažiť o ambiciózny deal napokon. Jedna z vecí, o ktorej sa hovorí momentálne vo Veľkej Británii, je, že Európa zlyháva, že európsky projekt nefunguje a toto sa často e, spomína, e, hlavne medzi ľuďmi, ktorí e, boli doteraz podporcami európskeho projektu a myslím, že tu máme naozaj snú príležitosť ukázať im to, čo naozaj robíte, ukázať, že naša pozícia pre klímu je naozaj správna a presná. Jedna z informácií, ktorú by som si rád vypočul od vás, sa týka teda oblasti rozvoja Myslím, že je zlé, že tu nie je e, delegácia e, z výboru DV, e, ktorá by sa zúčastnila konferencii o ochrany klímy. Mohli by ste sa k tomu, prosím, vyjadriť. Ďakujem. Teraz pani Šujca. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať komisárovi za to, že dnes medzi nás prišiel a Hlavne sa mu chcem poďakovať za minulotýžňovú schôdzu v Chorvátsku v Dubrovniku. Tam ste schválili program Priorit e, v prípade plynu a juhovýchodnej Európy. Viem, že každá krajina má svoje problémy, ale spoločné riešenia môže byť účinnejšie a lacnejšie. Žiadna krajina by nemala byť vylúčená z energetickej siete EÚ. Je to aj v súlade so spoločným projektom o energetickej Európe. Máte viacero projektov aj finančných. Majú slúžiť na financovanie týchto programov. Ďakujem aj za prezentáciu balíka opatrení, v ktorom ide o reorganizáciu ETS eh, e trhu. Určite sa budeme vedieť podržať. Ale klimatické zmeny prebehu aj v tejto chvíli, sú neustále a EÚ predstavuje iba 10 alebo je zodpovedná za 10 skleníkových plynov, ako chcete e, presvedčiť e, veľkých znečisťovateľov a hlavných zodpovedných za skleníkové plyny o tom, že sa musia zapojiť, pretože oni najviac spôsobujú klimatické zmeny. Na túto otázku sa mi ťažko hľadá odpoveď. Pán komisár Kanete, ja eh, vítam prezentáciu vášho letného energetického balíčka, ako povedal kolega Grote, e, budeme na tom e, pozorne pracovať, ale dovolím si e, vzdialiť sa trošku od revízie ETS, ktorá je súčasťou širšej vízie, ako hovoríte, v oblasti energetickej únie. A chcem sa vás spýtať na váš názor, ktorý sa týka veľmi realizácie energetickej únie. Určite e, vám neunikla dohoda e, týkajúca sa zdvojnásobenia e, kapacity Nord Stream medzi Nemeckom a Ruskom. V posledných mesiacoch tuto v našom výbore sme o tom veľa počuli. Mali sme tu oznámenie o energetickej bezpečnosti. Veľakrát sme čítali, že treba diverzifikovať zdroje, cesty, e, dodávateľov. No a Nord Stream je v podstate zdvojnásobenie toho, čo tu už existuje. Nie len to, v e, Rumunsku, Grécku, Maďarsku sme vyčítali, e, že si vyrokovali odlišné podmienky. No a tiež sme hovorili, že je treba chrániť aj dodávky plynu cez Ukrajinu. A opäť tu sme sa úplne vyhli Ukrajine. Takže toto všetko má vedie k jednej úvahe, pán komisár, a bola by som rada, keby ste e, e, mi vysvetlili, kde sa mýlim, ak je tomu tak. Ak e, v prípade sa, pre komisiu Southstream nebol strategický, a týka sa teda tretieho energetického balíčka, chcela by som pochopiť, či E, tu máme princíp rovnakého zaobchádzania alebo princíp e, taký, že podľa toho, aký je projekt, e, meníme pravidlá. Ďakujem pekne a teraz pán Kříb. Ďakujem, pani przewodniczący. Ja chcem zapýtať, o... Ďakujem. Chcel by som povedať, e, bol položiť otázku carbon leakage, investičné e, rozhodnutia, alebo rozhodnutia o e, predložení pra- pracovných miest, lokácií súvisia s, teraz s určitými nákladmi. Máme tu časy hospodárskej krízy, tak vtedy je toto veľmi dôležité. Napríklad v automobilovom priemysle sa musíme zamýšľať nad tým, či nebudú jednoducho do zahraničia e, presúvať e, svoju e, výrobu. Ako toto všetko budeme potom preskúmavať? Často postačuje prijať nejaké rozhodnutie a o pol roka neskôr už nenájdete firmu na jej pôvodnom stanovišti a k inovačnému form, fondu, akú úlohu tu zohrávajú členské štáty, ktoré to všetko by mali vybudovať a ako to bude vyzerať s nákladmi na e, správu e, fondu. Budú tu predsa vznikať aj takéto náklady. Ďakujem. Ja, danke, Herr Kommissar, für die Ďakujem, pán komisár, za prezentáciu tohto ambiciozného balíka. Niekoľko otázok aj k investičnému fondu. Ako zabezpečíte, že investície budú zamerané na klimaticky priateľské investície a pokiaľ ide o štátnu pomoc, ako môžeme e, zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže, aké budú kritéria a po tretie hovoríte, že tie e, technológie, nové technológie musia E, rešpektovať e, aj e, nastavené kritéria a teda musí ísť o tie najlepšie technológie sveta, ale tie musia napriek tomu potom platiť, pretože tie limitné hodnoty sú nastavené príliš vysoko. vysoko. A ďakujem. Posledná otázka, pán Kribesi. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj pani pánovi komisárovi za jeho prítomnosť. Otázka, ktorá nie, nie až tak súvisí so správou, ale v Štrásburgu som sa už na to pýtala, ste na to totiž to zodpovedným. Hlasovali sme za nariadenie o e, kontaminácii potravín pri jadrovej katastrofe. My sme chceli si vypočuť expertov Euratomu a oni teda e, neráčili prísť a taktiež sme žiadali mm, o mena expertov. Komisia odmietla nám tieto mená poskytnúť. Vy ste zodpovedný, pán Kanete, a chcem vedieť, prečo nemôžeme mať mená expertov Euratomu a prečo neprišli, aj keď sme o to ako Európsky parlament žiadali. Vy ste na to, za to zodpovední a preto očakávam presnú odpoveď. Ďakujem. Now... Ďakujem a teraz eh, dáme slovo komisii, aby odpadala Veľa šťastia. Bez problémov urobíme to. Um, poviem vám, že budeme mať v niektorých sektoroch stále ešte 100% e, kvót, takže ešte stále e, budeme zvažovať tých 50 sektorov alebo koľko do budúcnosti. Pokiaľ ide o spotrebiteľov, boli tu obavy a je jasné, že musíme mať politiku, ktorá e, sa zameria na e, konzumentov, aby boli v centre tejto politiky o energiách. Musíme dať spotrebiteľom možnosť byť aktívnym v pokiaľ ide o malé e, prístroje, o malé siete, aby mohli robiť informované rozhodnutia, teda máme nastavené ciele pre krajiny, ale spotrebiteľom musíme dať možnosť, aby si sami mohli tiež vyprodukovať energiu. Musíme integrovať tisícky spotrebiteľov do jednej siete, potom musíme vyvážiť e, sieť. Takže toto sú tiež oblasti, kde budeme musieť prijať kroky, a je tu aj veľmi e, zaujímavý pracovný dokument e, s tými osvedčenými postupmi v tejto oblasti. Pani Daly mm, sa pýtala na nepriame náklady a tu sme a tiež hovorila o tomu, o tom, ako zabrániť uniku e, uhlíka alebo presunie výroby. Tu budeme aktualizovať všetky údaje, výrobné údaje medzi rokmi 2013 až 2017, aby sme získali jasný prehľad o sektoroch, o každom z 11 tisíc e, z 11 tisíc zariadení, aby sme ich mohli klasifikovať, e, pokiaľ ide o výšku rizika a takisto budeme musieť aktualizovať výrobné údaje a benchmark, teda referenčné hodnoty. A tu potrebujeme častejšiu aktualizáciu, aby sme mali prehľad. Pravdepodobne to budeme robiť v 5-ročných intervaloch. A pán X sa pýtal na ďalšie sektory, o ktorých sa tu nehovorilo. Určite prídeme s ďalšou smernicou, ak bude ETS, ak je ETS zložitý systém, potom aj smernica môže byť e, veľký problém a môžem vás ubezpečiť, nebude tu nejaký vianočný darček, lebo e, keď hovoríme o jednotlivých sektoroch, o doprave, o budovách, e, energetické energetickej účinnosti, toto je veľmi e, zložitý systém. Máme tu 11 tisíc zariadení a máme tu členské štáty a takisto sa musíme venovať polnohospodárstvu, emisiám v polnohospodárstve. Tu potrebujeme e, zvážiť všetky aspekty a toto bude veľmi zložitý balík a tento výbor sa určite bude musieť veľakrát venovať týmto otázkam. Potom tu bola otázka, ktorá sa týkala financovania balíka. My sme pripravili novú možnosť na COP21 eh, budeme mať veľký finančný balík. Eh, musíme eh, dodržať slúb, ktorý sa týka 100 miliárd pre rozvojové krajiny, ale v novom návrhu hovoríme aj o tom, ako e, peniaze z akcií možno využiť. Je tu nové ustanovenie, ktoré hovorí o klimatických akciách, o adaptácii na klimatické zmeny. Jedna z možností je e, teda použiť to na klimatické kroky v rámci EÚ, ale aj mimo EÚ. Teda členské štáty môžu financovať prispôsobenie aj v tretích krajinách. Ďalšia otázka sa týkala toho, prečo e, nehovoríme o všetkých možnostiach, ktoré sa týkajú kontroly emisí e, alebo o daní. My hovoríme o trhu s uhlíkom. Toto je najväčší trh s uhlíkom na svete. Od e, jeho vytvorenia sa znížili emisie o 70 Samozrejme, že má aj slabšie stránky, ale na tom pracujeme. E, potom sa hovorilo o kompenzáciách, o produkčných nákladoch. A vy ste parlament, vy ste spolu e, zákonodarca, budete mať k tomu čo povedať. Potom sa hovorilo o pozícii EÚ v medzinárodných rozhovoroch o klimatických zmenách. Je dôležité, aby sme mali ciele aj politiky. Je škoda, že e, e, nemáme jasnejšie rozhodnutia už teraz, ale musíme potrebovať ešte čas, aby sme pripravili e, jasnú pozíciu. Pani Gardini hovorila o modernizácii, o nákladoch. Mm, samozrejme, je tu povinnosť pre členské štáty, pokiaľ ide o dodržanie transparentnosti a keď je narušená hospodárska súťaž, samozrejme treba prijať kroky. A Samozrejme, to sa potom odrazí aj v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny. Ehm, my sme nechceli vytvárať e, tu fond, nešli sme týmto smerom hlavne preto, lebo to by bolo ešte zložitejšie. Priemysel vyžaduje, aby sme mali fond s kvótami, ale e, priemysel ako taký celý eh, bude znižovať eh, emisie. Potom sa tu hovorilo znova o klimatických zmenách, potom sa hovorilo o, eh, plyne. Začiatkom januára chceme pripraviť návrh nariadenia o dodávkach plynu a bude tam aj stratégia LNG a všetky existujúce plány budú zohľadnené aj s tým, kde by mali byť nové plány, nové projekty, kde má byť to prepojenie v budúcnosti, aby sme mali e, dobre prepojenú sieť aj tam, kde teraz e, to prepojenie chýba. Potom pán Dans hovoril, neviem, čo som si to tu napísal, hovoril o rozvoji. Áno, tu musíme mať dobrú koordináciu medzi rozvojom a klimatickými financiami. A Teraz e, tu máme koordináciu s ohľadom na Addis Abebu, teda komisia musí zabezpečiť koordináciu a rovnováhu. Mnohé rozvojové akcie pomáhajú krajinám práve s adaptáciou na klimatické zmeny. E, pani Strika, s ňou som mal to potešenie e, stretnúť sa. Dosiahli sme veľmi dobrú dohodu o desiatich e, nových e, projektoch e, v súvislosti s Nord Streamom. Pre nás je prioritou Južný koridor, teda Južný koridor, nie South Stream, ale Južný koridor. Pre, po rozhovoroch s Iránom môžeme sa prepojiť na Irán, budeme mať viac dodávateľov a pokiaľ ide o Nord Stream 2, 3, to sú súkromné spoločnosti. A myslíme si, že plyn by mal ísť e, cez Ukrajinu. To je logické riešenie. Ale keď chce niekto vybudovať nový koridor, bude musieť dodržať e, ustanovenia regulácie Európskej únie alebo nariadenia. Potom sa tu hovorilo o investíciách a o modernizačnom fonde. My sme využili expertízu Európskej investičnej banky a pokiaľ ide o riadenie týchto fondov, uvidíme. Budeme to eh, veľmi pozorne monitorovať. Máte pravdu keď niečo správujete, môže to priniesť alebo spôsobiť veľké administratívne náklady. My na to dohliadneme, aby sa tak nestalo. A nakoniec tie referenčné hodnoty. Budeme využívať tie referenčné hodnoty, ktoré máme teraz. Tie boli aktualizované, budú aktualizované v budúcnosti. A myslím, že najlepšia cesta vpred je, upraviť systém, ale sme pripravení vypočuť si návrhy Európskeho parlamentu. Ďakujem vám všetkým za otázky, ale ešte tu bola otázka Euroatom. E, na to vám nevieme odpovedať, ale e, budú vám, spoja sa s vami ľudia z môjho oddelenia a tie vám dajú odpoveď. Ďakujem, pán komisár, za vašu prítomnosť a za e, to, že ste odpovedali. Teraz si dáme minútovú prestávku a potom budeme pokračovať. Okay, dear colleagues, we should continue our meeting. I would... Kolegovia, budeme pokračovať v zasadnutí. Poprosím všetkých, ktorí chcú odísť, aby odišli čo najrýchlejšie, aby sme mohli pokračovať v práci výboru. Takže našim ďalším bodom je diskusia o veterinárnych liečivách a ja by som chcel dať e, slovo e, spravodajkyni pani Grostet. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým vám, aj keď tu možno nie všetci sú, ale všetkým tým, ktorí mi pomohli formou pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhov a musím povedať, že ste boli veľmi produktívni, keďže máme 946 návrhov iba z pera nášho výboru a čakáme na stanovisko výboru AGRI. Hlasujú o ňom dnes normálne. 946 plus tie od výboru Agri a myslím, že ich bolo tiež nemálo. To svedčí o vašom záujme o revíziu tohto nariadenia, ale aj o tom, že budeme musieť naozaj e, výrazne popracovať na zredukovaní počtu návrhov a na dobrých kompromisoch, aby sme nakoniec mali čo najjasnejší a najúčinnejší dokument. Už teraz vás varujem, že budeme asi pravdepodobne musieť odložiť hlasovanie z konca septembra na neskôr, ak teda chceme mať dosť času na nájdenie kompromisov, tak e, sa netreba ponáhľať, o to viac, že máme letnú prestávku. Preto si myslím, že bude lepšie odsunúť hlasovanie na výbore na október, možno až november. Uvidíme, pokúsime sa nestratiť veľa času, vediac, že Eh, rada by eh, to mala ukončiť až koncom roka, ani ty nie sú až tak ďaleko. Nechcem strácať čas, ale naozaj chcem, aby sme odvedli čo najlepšiu prácu. Takže si dáme potrebný čas na eh, vypracovanie jasného účinného dokumentu, ktorý by splňal nami stanovené ciele, ale bez prílišnej straty času. Takže to bude beh na dlhé trate, to je jasné. Mm, nakoniec e, možno bude predsa len dlhý hlasovací zoznam, ale nechcem, aby bol nekonečný. To je vždy polutovania hodné. Ehm, už som totiž to povedala, že nie sú nejaké veľké mm, problematické miesta. Pri väčšine cieľov sa zhodneme možno s istými nuansami a práve tie nuansy treba vyriešiť, ale nie sú a priori veľké ťažkosti s tieňovými spravodajcami, ktorým sa chcem touto cestou poďakovať. E, je to už e, konsenzus pri e, mnohých bodoch s veľmi podobnými našťastie pozmenujúcimi návrhmi, aspoň čo sa týka ich podstaty a potom sú iné, kde sú trošku väčšie rozdiely, ale <clears throat> myslím, že nie je žiaden neprekonateľný rozdiel v názore prvá konštatácia, boj proti antimikrobiálnej rezistencii. E, to je naliehavé a pozície sú blízke. Zhodneme sa na tom, že je potrebné e, zúžiť profilaktické využitie. Sú to návrhy 789, 790, 792. Takže zredukovať profilaktické využívanie e, antibiotík a podporovať dobré podmienky chovu. Niektorí chcú úplný zákaz. Ja chcem predsa len pripomenúť, že ide o nariadenie, ktoré sa má priamo uplatňovať a myslím, že predsa len treba dbať na to, aby sme eh, eh, neboli príliš eh, nároční. Preventívne použitie niekedy potrebné, ak ide o to predchádzať napríklad infekciám. Niektorí navrhujú obmedzenia alebo e, lepší rámec pre metafilické, metafilické použitie 782, je to napríklad a ďalšie a tu e, by sme sa asi tiež dohodli. Myslím, že sa spoločne dohodneme potom zoznam e, rezervovaných antibiotík alebo vyhradených antibiotík. Tu sa asi všetci zhodneme na princípe, 427, 429, 431 a ďalšie pozmenujúce návrhy, to sú konkrétne. Tu mnohí kolegovia, a ja s nimi súhlasím, chcú, aby komisia vychádzala zo solidných eh, vedeckých stanovisk, napríklad eh, OMS, eh, teda VTO, VHO a ďalších, ale potom som proti návrhom, ktoré chcú, aby sa parlament priamo zapojil do vypracovania tohto zoznamu prostredníctvom spoluzákonodárskeho postupu. Ja myslím, že by tu skutočne mali byť vedecké podklady, ktoré my ako poslanci až tak nemáme a nemalo by sa to využiť na politikárčenie. Neviem, či by sme náhodou či by to potom nesklzlo do politickej úrovne, ak by sme sa do toho zapojili. E, online predaj, zákaz e, predajú na diálku antibiotík, to je taktiež jasné, 711, 712, 14, 15 sú to. Väčšina z vás chce obmedziť tento zákaz na antibiotika a nerošíriť to na všetky lieky na predpis, tak ako som to ja navrhovala. Budeme o tom hovoriť. Uvidíme, za čo bude väčšina. Mnohé návrhy sa týkajú článku 107, kde ide o predpisovanie a predaj antibiotík veterinármi. Niektorí chcú a ja medzi nich patrím e, lepší rámec pre, takýto, pre takúto možnosť. Iní sú úplne proti a chcú to zakázať. Ide o odpojenie 699 a 700 sú to konkrétne návrhy. Určite sa budeme musieť dopracovať ku kompromisu. Teším, tešia ma aj tie návrhy, ktoré chcú posilniť vystopovateľnosť predaja antibiotík a súvisiaci zber údajov tieto eh, návrhy určite podporím. Potom farmakovigilancia. Niektoré návrhy tu boli predložené a chcú sa vrátiť k postupu oznamovania rizik, tak ako to navrhuje komisia. Tým, že sa opäť eh, zavedie AMM časovo obmedzenú 271, 2 a 3 sú to návrhy. Potom eh, povinnosť vypracovávať pravidelné bezpečnostné správy. Myslím, že tu treba byť obozretný. Ja som sama navrhla isté zmeny, tak aby produkty boli lepšie e, sledované, hlavne v prvých rokoch predaja. Ale nový zjednodušený postup je hlavným opatrením, ktoré má znížiť administratívne bremeno a o to nám ide všetkým. Chceme zjednodušenie pre poľnohospodárov, ale treba e, podporiť farmakovigilanciu, ktorá začala byť príliš drahá a neúčinná, takže treba zaručiť bezpečnosť a zároveň mm, znížiť byrokratické bremeno. Mm, pri verejnom zdraví budeme neústupčiví, ale predsa len treba nájsť kompromis spoločne. Harmonizácia súhrnu charakteristík výrobkov RCP je skratka, tu budeme mať dobrý manevrovací priestor pre e, nájdenie kompromisov. Všimla som si totiž to, že moja, môj návrh e, harmonizovať nielen E, všetky RCP, ale minimálne podmienky použitia, že je tu istá podpora. Sú návrhy, ktoré navrhujú, aby sa táto harmonizácia týkala iba na veľmi, veľmi podobné produkty 517 až 19 návrhy sú to, podľa mňa je to dobré východisko. Ďalšie návrhy chcú ísť ďalej, tým, že sa zharmonizuje aj kvalitatívna časť RCP 516 e, návrh je to napríklad. Aj s tým môžem súhlasiť a myslím, že by sme sa teda mali vedieť dohodnúť. Potom k postupom pri obmedzených trhoch a vynimočných okolnostiach. Aj tu som e, si všimla, že je podpora mojich návrhov, kde sa snažím zavedieť tú flexibilitu pri postupoch. Je to naozaj v prospech inovácií, pretože, e, ako viete, cieľom je aj podporiť inovácie. Hlavne, aby sa AMM prehodnocovalo ne po troch, ale piatich rokoch a mohlo by sa to stať e, neobmedzené, ak by bol e, spis úplný. A ak by boli vynimočné okolnosti, tak zozbierané údaje počas používania v teréne by mohli doplniť žiadosť o AMM. Potom e, obdobie ochrany údajov. E, tu nie je veľa pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov. Dúfam teda, že moje návrhy na rozšírenie týchto e, období pre antibiotika a hlavné druhy, že to teda bude schválené, ale sú tu kolegovia z EFTD, ktorí chcú kratšie lehoty 441, 450 a 455 návrhy sú to konkrétne, ale <clears throat> e, e, ide to proti výsledku hodnotenia dopadu Európskej komisie ktorá podporuje práve že inovácia a výskum v oblasti veterinárnej medicíny. Takže budeme osi musieť o tom hovoriť s kolegami z EFTD. Potom ochrana životného prostredia. Iní si tak ako ja chcú zaviesť systém mm, environmentálnej monografie, 479 je to napríklad. Ja som chcela, aby komisia podala správu o tom, či je vhodné zaviesť takýto systém, ale niektorí v návrhoch chcú, aby komisia priamo prišla s legislatívnymi návrhmi v tejto oblasti. Takže niektorí idú ešte ďalej ako to, čo som ja navrhovala. Ja si myslím, že predtým, ako by sme sa pustili tou či onou cestou, by bolo lepšie mať eh, štúdiu o realizovateľnosti a o možných dopadoch tak na trh s veterinárnymi liekmi, ako aj na životné prostredie. Ja by som teda nechcela byť taká kategorická ako niektorí z vás, ale myslím, že aj tu sa budeme vedieť dohodnúť. Potom povolanie veterinára. Niektorí chcú, aby kvalifikovaný odborník oprávnení predpisovať v súlade s, miestno, s národnou legislatívou, aby to bolo všetko pod názvom veterinári, iba oni by mohli predpisovať, napríklad návrh 253 je to. Ja úplne rozumiem, e, o čo sa žiada, ale treba byť obozretný. Treba si uvedomiť, že ide o to upraviť výrobky teda lieky veterinárne a nie povolanie veterinára. A taktiež vieme, že sú e, veľké rozdiely medzi členskými krajinami. Napríklad v Spojenom kráľovstve sú trochu iné systémy a aj iní povolaní môžu uskutočňovať isté veterinárne akty. Takže nemôžeme donútiť členskú krajinu úplne zmeniť e, systém, ktorý už dlho používa. To nie je možné. Treba teda nájsť nejakú rovnováhu, tak aby to bolo priateľné pre všetkých. Výbor Agri pracoval na kompromise. Podľa mňa je to dobrý základ, na ktorom by sme aj my mohli pracovať. Potom kaskáda, a tým sa blížim ku koncu, tu je jasný konsenzus. Má to byť tak, ako v súčasnej legislatíve a liek prostriedky na humánne použitie by sa použili iba naozaj v krajnom prípade. Niektorí dokonca navrhujú, aby e, sa humánne antibiotika pre zvieratá e, spájali s istými e, podmienkami. 848 je to napríklad. Podľa mňa je to zaujímavé, aj keď v praxi neviem, či by sa, dala, či by sa to dalo ľahko uplatňovať nemali by sme teda vytvárať nejaké nové problémy, ale uvidíme spolu. Potom homeopatické e, produkty. Je tu veľa návrhov, ktoré chcú uľahčiť e, ich použitie. Nie som proti, ale je to predsa len bod, ktorý sa mi nezdal byť v mojom návrhu prioritný. Možno sa mýlim, ale ja by som možno, že sa ešte pozrela na, zbližšie na tieto návrhy. Potom ešte ďalšie body, ktoré sú vo vašich návrhoch, ale možno, že by sme e, o tom mohli hovoriť neskôr. Ja som chcela e, vyzdvihnúť to, čo je podľa mňa zásadné v tejto chvíli. E, podľa mňa tu nie je nič až tak kontroverzné a to už je určite pozitívne pre budúce kompromisy. Dúfam, že všetci spoločne a s tieňovými spravodajcami budeme pracovať účinne a po pár mesiacoch, dúfam, budeme už mať e, konzistentný dokument, ktorý bude vyhovovať e, väčšine. Ďakujem ešte raz všetkým, ktorí spolupracovali. Uh, Ďakujem a teraz e, tieňový spravodajca. Začneme pánom Tanasesku. Ďakujem, pán predseda. Kolegovia, tie pozmeňujúce návrhy, ktoré som predložil, eh, majú prispieť k boju proti antimikrobietickej rezistencii a k lepšej harmonizácii. Predložil som aj také eh, pozmejúce návrhy, ktoré by umožnili eh, online predaj liekov okrem antibiotík a takisto hovorím o harmonizácii toho istého produktu v rôznych e, členských štátoch, pokiaľ ide o SPC a pokiaľ ide o kľúčové e, prvky. Malo by to e, pozitívny dopad na držiteľa trhového povolenia a takisto na harmonizované povolovania. Niektorí kolegovia idú ďalej a chcú harmonizáciu zásadne podobných produktov, kde sa ukazuje bioekvivalencia. Ja sa obávam, že tento návrh by vytvoril nezvládnutelné skupiny produktov pre harmonizáciu. Podporujem pôvodný návrh spravodajkyne, aby sa harmonizoval eh, niektoré výrobky, aby eh, spoločnosti mali možnosť ísť ešte ďalej v harmonizačnom procese. Väčšina tých pozmeňujúcich návrhov chce zlepšiť využívanie e, veterinárnych liečiv e, na prospech zvieratám a ľuďom. A členské štáty by mali mať možnosť vytvoriť prísnejšie limity, pokiaľ ide o užívanie antibiotík a som rád, že výbor to podporuje. Vidím e, pozitívne aj pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú používania VMPS mm, s ohľadom na životné prostredie. Mali by tu byť e, periodické revízie, ale nie som si istý, či toto je ten najlepší spôsob vzhľadom na cieľ tohto návrhu, kde sa má znížiť administratívna záťaž. Ja som presvedčený, že za prvé tri e, e, roky povolenia treba pripravovať aktualizované správy pravidelne po tom, čo bol produkt uvedený na trh. A v takomto systéme, aby sme vytvorili efektívnejšiu možnosť e, identifikácie negatívneho vplyvu a môže byť e, vykonané nejaké regulačné opatrenie. Myslím si, že a dúfam, že budeme e, schopní dohodnúť sa na kompromisných e, zmenách. To sú tie hlavné poznámky. Ďakujem a teraz za VCR pán Pieka. Za EKR. Ďakujem. Uh, uh, spravodajkyni za tento text. Je to veľmi dôležitá práca, dôležitý text a e, téma je veľmi zložitá. Aj preto je tu takmer tisíc pozmenujúcich návrhov. Aj my sme na tom pracovali. Niektoré sa prekrývajú, ale niektoré idú aj úplne iným smerom. Ja by som e, chcel upozorniť na niektoré otázky. A tu ide nielen o zdravie zvierat, ale aj o zdravie ľudí. A ide samozrejme aj o antibiotiká. A v tejto súvislosti musíme e, starostlivo pracovať a nájsť dobré riešenie, aby sme bojovali proti rezistencii na antibiotiká a e, vieme, že stále sú tu nové inovatívne antibiotika a vedie to k stále väčšej rezistentnosti. A v tejto súvislosti si musíme položiť otázku, kto potom môže rozhodnúť na základe akých kritérií či antibiotika použiť antibiotika pre zvieratá. Vieme, že profilaktické antibiotika by nemali byť používané, ale musíme stanoviť jasné kritéria. Kto dá povolenie a ak, za akých podmienok. Vieme, že mnohé krajiny e, majú vymenovaného e, odborníka na tento účel a tu budeme musieť nájsť dobrý kompromis, aby sme mali vymenovaného odborníka zodpovedného za antibiotika. A samozrejme, sú v členských štátoch aj rozdielne predpisy. Pokiaľ ide o kontrolu antibiotík, musí tu byť zvážená aj účinnosť antibiotík a musí ísť aj o to, aby dávka bola primeraná. A inak bude ohrozené zdravie obyvateľov. Musíme sa uh, opierať o vedecké poznatky, potrebujeme kontrolu, potrebujeme transparentné postupy a musíme sa postarať aj o to, aby tie kontroly boli efektívne a zároveň, aby tu neboli príliš komplikované postupy a medzery v nich. A potom ďalšia dôležitá téma, to je obchod Vieme, že stále viac dochádza k obchodu na internete a teraz je tu otázka kontroly eh, obchodu na internete. A tu eh, je eh, samozrejme veľa kontroverzných reakcií protestov v členských štátoch, ale samozrejme tu ide aj o ochranu údajov a o ochranu patentov. Samozrejme, že patent má chrániť tých, ktorí niečo vymysleli, eh, vyvinuli a samozrejme treba tu zohľadniť aj eh, ceny a náklady. Vieme, že pri vývoji stoja lieky eh, sú veľmi nákladné a potom tu máme aj generika a tu budeme musieť zvážiť, ako uh, dlho a ako budeme e, zabezpečovať e, ochranu a patent a kedy môžu byť nasadené generické lieky. E, tieto návrhy sú zaujímavé, keď si ich človek číta. Niektoré sú však až komické. No ale dobre, sú tu aj návrhy, kde sa hovorí o tom, aj na, potom samozrejme musíme sa pozrieť aj na a, použitie antibiotík, a je to naozaj eh, zložité nájsť tu kompromis. Niektoré z tých eh, pozmeňujúcich návrhov idú proti sebe. Vydlúženie do 20 Potom sú tam iné skupiny, ktoré navrhujú 5, iné skupiny navrhujú ešte inú ochran, e, ochranu e, lehoto, iné ochranné obdobie. Súhlasím s návrhmi pani poslankyne Grostet, súhlasím s kolegyňou, keď hovorí, že by bolo vhodné predlžiť lehoty na to, aby sme sa dopracovali ku kompromisu. Takže možno by sme nemuseli ísť podľa toho stanoveného kalendára. E, teda nezachovať e, septembrovú lehotu, ale e, predlžiť to do oktobra. Pán, pani Bocen, ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem aj pani Grostet. Naozaj ste odviedli vynikajúcu prácu. Ja práve prichádzam z výboru Agria. Hlasovali sme o stanovisku tejto správe o veterinárnych e, produktoch a musím povedať, že mm, sa to veľmi podobá na e, to, o čom tu diskutujeme. Na výboru Agri sa máme pozrieť na všetko z hľadiska polnospodárov a polnospodárstva ako takého. Čo znamená, že máme ísť tú kompromisnú dohodu, pretože e, treba pamätať na to, že rôzne krajiny majú rôzne systémy pri predpisovaní a distribúcii liekov. Zhodli sme sa na tom, že si môžu zachovať svoje národné systémy, ale ako náhle začnete hovoriť o vnútornom trhu, tak sú pravidlá, ktoré sú veľmi prísne, ktoré sa musia uplatňovať aj tu. A sú tu veľmi konkrétne práva, ktoré majú členské krajiny a mohli by byť oveľa prísnejšie ako status quo. Takže to je taký kompromis, ktorý sa e, e, podarilo dosiahnuť. Okrem toho môžem povedať, že dôležité body sú skutočne otázky zásadné v tejto správe, napríklad mať jasnú definíciu profilaktického využitia, čo sú vynimočné okolnosti, kedy by boli povolené a taktiež e, metafilaktické využitie, aj tu musia byť jasne zadefinované e, okolnosti. E, tu ide naozaj o podrobnosti. Ja mám totiž to dlhoročnú skúsenosť v tomto parlamente aj s touto témou a podľa mňa je veľmi dôležité vyhnúť sa legislatíve nejasnej, dvojzmyselnej. Musí to byť e, úplne jasné. Výbor Agri teraz schválil túto, toto stanovisko 39 hlasmi za, zhruba 4, 4 boli proti a 4 sa zdržali, ak si to dobre pamätám. Takže to je podľa mňa dobrá dohoda a myslím, že je to skutočne dôležité Potom e, požiadavka monografický systém. My sme sa chceli obrátiť na komisiu, aby to preskúmala a zistila, aký systém by bol najvhodnejší, pretože v súčasnosti sa nedá povedať, že to nechceme. Nie, my chceme, aby to bolo možné, ak je to cesta vpred a ak budú tie techniky o pár rokov existovať. Nemusíme to mať hneď dnes. A taktiež sme sa pokúsili znížiť eh, aspoň čiastočne byrokraciu, aby sme pomohli malým podnikom a výrobcom generík. A ide o to pomôcť eh, polnohospodárom dostať sa ľahko k cenovo dostupným liekom. Ako totiž to viete, eh, Polnohospodári sú v nelahkej ekonomickej situácii, treba im všemožne pomáhať, takže znížiť byrokratické bremeno, ale aj tak chceme, aby ľudia naďalej mali na výber, aby mali viacero možností a myslím, že tu pani Grostet je mimoriadne e, zručná, vie takéto niečo dosiahnuť asi e, lepšie viac ako ja. Pretože ja sa viem keď tak zamerať na zvieratá, ale nie na tú byrokraciu. Ďakujem pekne pani Konečná za GUE. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja zastupujem pani Marii Klonen, ktorá tu dnes nemôže byť, ale mám od nej dokument, o ktorý sa chcem podeliť s vami. Obraciam sa hlavne na pani spravodajkyňu. Ďaká za vynikajúcu spoluprácu, za veľkú snahu dopracovať sa ku kompromisu. A vzhľadom na počet pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov sa nebudeme brániť e, tomu, aby sme to možno, že dlhšie preberali interne aj s teňovými spravodajcami a odborníkmi a ne e, vypustiť do plena niečo, čo by sa nám mohlo zmeniť na obrovský chaos, takže ako Guengel toto určite podporujeme. Ťažko sa budú hľadať kompromisy, ale e, určite podporím metafilaktické použitie antibiotík, elektronický formát evidencie, homeopatika. Radšej by sme boli za použitie výrazu antibiotika a nie antimikrobiálne. A taktiež treba e, zdokonalovať e, skúšky na stavovcoch. Niekedy si myslíme, že je možno príliš odborná debata na to, aby tie zmeny, ktoré sa teraz navrhujú, umožnili dopracovať sa k jednoduchému riešeniu. Platí to napríklad pre 713, 714 a 17, 717 a aj pri 730, 31 a 32. Je teda ešte veľa nevyriešených otázok a my sa chceme poďakovať pani spravodajkyni za prácu a snahu a odloženie hlasovania určite nebude nič zlé a konečný dokument dúfame naozaj bude hlavne v zmysle toho, čo ide už od prípravy a nejde iba o, o oblasti zvierat, ale aj ochrany zdravia ľudí a to je vždy to najdôležitejšie. Ešte raz ďakujem. Ďakujem. Pani Rivázy teraz. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať pani Grostec za túto e, prácu v oblasti e, regulácie e, veterinárnych liekov nahrádzam pani Oslin. Najskôr použitie antibiotík. My sme samozrejme za zákaz použitia antibiotík e, v kontexte profilaxie, ale treba tu rozlišovať intenzívne použitie e, v nejakom chove a jednorázové použitie pri nejakej operácii a je to podľa mňa diametrálne rozličné. Samozrejme, že sme za to jednorázové použitie, ale tu treba skutočne zakázať e, použitie antibiotík v kontexte profilaxie a potom metafilaxia. E, treba zabraniť tomu, aby nahradila profilaxiu. To znamená, že ak je chore zviera, tak netreba to využiť ako zámienku na e, použitie lieka, lieku pre všetky zvieratá alebo ak budú dve, tri zvieratá chore, tak ich treba mať možnosť dať do karantény, ale treba byť obozretný, pretože by sa to mohlo e, zneužiť e, a teda prejsť od metafilaxie k profilaxii. Vždy budú chore zvieratá. Takže tu treba mať e, metódu, ktorá zabraní použitiu antibiotík pre všetky zvieratá. Potom zoznam antibiotík. A tu, pani Grosted, chcem pripomenúť Mm, jednu anekdotu. Mm, endokrinné perturbátory. Ak by Európsky parlament nemal dočasné kritéria, tak by sme nemali nič pre tieto perturbátory, pretože samotná komisia nemala takýto zoznam kritérií. Takže my ako zelení navrhujeme, aby sme sa pozreli na priority a VHO povedala, že antibiotika by prioritne nemali byť používané pri zvieratách. Takže e, my ako europoslanci by sme mali využiť tento zoznam expertov VHO a môžeme od komisie žiadať doplnenie tohto zoznamu. Ak to však nespravíme, tak to dopadne tak, ako pri perturbátoroch e, v súčasnosti stále komisia s kritériami neprišla. Takže to je pre mňa veľmi dôležité. Pani Grosted, musíme mať tento minimálny zoznam. Potom výkazníctvo. Dôležité je informovať e, chovateľov, pretože bez toho nebudeme vedieť, či došlo k nárastu, stabilizácii alebo zníženiu využívania antibiotík. Dopad na životné prostredie teraz od roku 2004-2005 dopad liekov je hodnotený laboratóriami, čiže dopad takýchto liekov na životné prostredie. Ale predtým všetky aktívne látky, účinné látky tu nevieme nič o ich dopade na životné prostredie a myslím si, že treba donútiť laboratória hodnotiť všetky účinné látky aj pred rokmi 2004-2005, aby sme vedeli, aký majú dopad na pôdu, na vzduch, na vodu. Mali by sme im dať dva roky. A taktiež vo vzťahu s tretimi krajinami máme mnohé lieky, ktoré sa v týchto krajinách vyrábajú a treba posilniť eh, kryt Eh, kontrolu, pokiaľ ide o znečisťovanie. A potom komparatívne hodnotenie bola pracovná skupina na obed o komparatívnom hodnotení liekov. Treba, aby nové lieky boli za každú cenu porovnané s existujúcimi liekmi a nie ich porovnávať s placebom, pretože inak budeme na trhu mať E, lieky, pri ktorých nemáme až tak jasno s e, nežadúcimi účinkami a rizikami. Takže pri hodnotení liekov musí byť komparatívne hodnotenie s referenčnými liekmi. A potom ochrana údajov ešte tu. Pani Grosted, to bola dlhá diskusia v prípade humánnych liekov, ale musí byť zaručený prístup k všetkým údajom, ak chceme uľahčiť inovácie, tak ochrana údajov, e, to musí byť dosť e, otvorené, aby boli známe rizika. Nedá sa tvrdiť, že údaje sú, tak povediac, e, obchodným tajomstvom laboratórií. Tým sa lepšie budú informovať tak spotrebitelia, a bude to aj v prospech zvierat. Ďakujem pekne, teraz pán Pedičíny. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem spravodajkyni pani Grostec aj teraz vykonanú prácu. Uvedomili sme si už e, hneď, dalo sa nám to byť jasné, že účel komisie je e, pomoc priemyslu a znižovať administratívnu e, záťaž. Preto sa usiluje spravodajkyňa, aby sa to dostalo na správnu cestu. Hm, podporujeme napríklad návrh zelených, eh, ktorý odstraňuje eh, ten, obmedzenie, eh, neobmedzený obdobie, ak po 5 rokov neboli žiadne problémy, tak sa to môže obnoviť na dlhšie obdobie. Pokiaľ ide ale o boj proti rezistentnosti v intenzívnych chovoch dnes, sa e, hľadajú e, nejaké e, skratky, aby sa znižovala miera mortality, aby sa zvyšovala výnosnosť, už to povedala kolegyňa z zelených. Zdá sa, že jeden, jedno zviera je chore. A používanie aj pre metafilaktické účely sa stáva už pravidlom. Proti e, tomuto musíme nutne bojovať a v našom pozmeňujúcom návrhu 152 navrhujeme progresívne odstranenie používanie e, týchto za profilaktickými, uh, uh, profilaktickými účelmi a zníženie na minimum, pokiaľ ide o metafilaktické účely. Pokiaľ ide o konflikt záujmov veterinárov, ktorí zároveň môžu predpisovať aj predávať veterinárne liečiva, e, naša pozícia je známa. Tomuto sa musíme úplne vyhnúť. Mohli by sme akceptovať ale možnosť predávať iba teda e, e, lieky e, za cenu nákladov. A takisto by tam mali byť jasné informácie o tom, kam s liekmi, ktoré sú nepoužité a Takisto aj e, e, pokiaľ ide o technickú dokumentáciu, tam sa spomínajú veľmi dlhé lehoty. E, to pomáha iba priemyslu. Bude tak možné používať určité látky príliš dlho. My sme teda za to, aby teda ochrana technickej dokumentácie nepresahovala 14 rokov. Ďakujem. Miss Dornano. Pani Dornano. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Grostet, nechcem s vami polemizovať, ale naša skupina ENF predložila 49 pozmenujúcich doplňujúcich návrhov, 6 o obmedzení predpisov len veterinármi. Tri, ktoré ste uviedli, nie sú naše. Nezohľadnili ste teda ani jeden návrh. Dúfam, že neúmyselne. Potom argument o Spojenom kráľovstve to nie je priateľné, keďže meso z Spojeného kráľovstva môže byť aj v našich tanieroch a ako viete, nie sú iba veterinári, ktorí predpisujú lieky v UK, ale aj oprávnené osoby. Takže my by sme nechceli, aby to tak bolo. Dúfam, že zohľadníte náš názor. Ďakujem. Thank you very much. And now... Ďakujem. veľmi pekne. Of, uh, Mr. Lise. Pán Lise. Ja, vielen Dank, Giovanni, Herr Ďakujem, Giovanni. Ďakujem spravodajkyni Grosted za skutočne dobrú prácu. Dobre to zhrnula a ne, nič až tak dramaticky meniť netreba. Možno, že by sme to mohli odložiť na neskôr, aby sme mali viac časov na kompromisy, ale treba dbať na to, aby sme súbežne pracovali s výborom Agri, aby sme sa dopracovali k nejakému konzistentnému výsledku. A zdá sa, že nakoniec sa nám to podarí viesť súbežne z časových dôvodov budem hovoriť iba o dvoch bodoch. Väčšinou podporujem to, čo povedala François Grostet. Poprvé, dohľad e, nad používaním antibiotík e, vo veteríne. Tu komisia prišla s dobrým prístupom, ale myslím, že by to bolo dobre doplniť Komisia navrhuje, aby sa vo všetkých členských krajinách monitorovalo použitie antibiotík, aby to bol základ na zlepšenie situácie. Vieme, ako dlho také niečo trvá. Potom bude ešte lehota na eh, uplatňovanie a potom by možno až o 10 rokov boli nejaké údaje, ktoré by sa dali zanalizovať a potom sa bude dať niečo zmeniť. V mnohých e, prípadoch sa e, veľmi antibiotika používajú. Nie je to až taká, tak dobré, pretože sa tým e, podporuje vznik rezistencií. Z rôznych krajín, z rôznych politických skupín prišli pozmenujúce, doplňujúce návrhy, napríklad, že by sme mali tie údaje porovnávať, aby sme vedeli, aké chovy nadmerne antibiotika používajú a potom by sme e, vyvinuli stratégiu na redukciu. V niektorých členských krajinách sa to už podarilo. A potom by sa išlo s veterinárom zistiť, prečo sa tak veľmi antibiotika používajú a čo treba spraviť aby sa to v budúcnosti zmenilo. Je veľa možností. E, Floren, kolega Florenc dlho, dlhé roky e, choval ošípané E, možno, že pomôže mať jedného dodávateľa malých e, prasiatok, to e, možno, že pomôže. Aj hygiena je dôležitá, na to sa treba pozrieť, ale naozaj to závisí od situácie v teréne, ale tí, ktorí používajú príliš antibiotika, by mali vyvodiť závery, to by tam malo byť čierne na bielom a ja som vďačný kolegom, ktorí takéto niečo podporujú. Druhá pripomienka. Máme tu naozaj e, globálnu správu o tom, ako e, pri chove, ako aj e, zvierat, ako aj pri domácich zvieratách by sa to malo lepšie monitorovať a poľnohospodári sa nás opravnene pýtajú, že áno, je to všetko pekné, ale keď e, ľudia zomierajú na e, antimikrobiálnu rezistenciu, tak potom možno je e, nejaký problém aj v humánnej medicíne. A ja som sa pozval na právny základ, vnútorný trh 114 a 168 a tam ide o zdravie ľudí. Takže ak e, máme vysoké požiadavky na polnospodárov a veterinárov e, na zníženie tejto rezistencie s výhľadkou aj na zdravie ľudí, tak potom sa treba aspoň pozrieť na to, čo sa e, dosiahnuť dá v humannej medicíne. Možno, že sa to nedá preniesť zo dňa na deň, bude to zložitejšie, ale mali by sme minimálne a my ako výbor sme dali signál konferencii predsedov výborov, aby e, komisia v roku 2016 e, niečo spravila a my chceme spoločné uznesenie parlamentu, teda moja frakcia to žiadala, ako teda podporovať inovácie, aby mm, sa nielen propagovali nové antibiotika, ale keď už o takých hovoríme, tak by sme potom mali možno, že e, skôr hovoriť o takýchto nových antibiotikách pre humané použitie a nie veterinárne. Mám aj konkrétny návrh, podporili ho viacerí z rôznych politických skupín, takže to by boli také dva najdôležitejšie body pre mňa. E, mali by sme na tom popracovať po lete a snažiť sa dohodnúť e, s členskými krajinami. Ďakujem. Ďakujem pekne teraz pani Borcan. Ďakujem pekne. K tomu, čo povedal Peter Lize, by som eh, chcela povedať, že plne súhlasím, ale nechcem sa teraz vyjadrovať k antibiotikám, k tomu účastnilo toho veľa, ale chcem poďakovať kolegyni Frances Grosted za prácu, ktorú odviedla. Nie je to jednoduchá oblasť a ukazuje to aj tých veľa pozmeňovacích návrhov že je to ťažké. V mojom krátkom stanovisku by som e, sa chcela vzťahovať na homeopatiu. Spolu s kolegami e, som e, k tomuto predostrela veľa pozmeňovacích návrhov. Ide nám o to, aby naďalej prírodná liečba bola možná aj pri zvieratách. To je určite nie je také jednoduché e, obsiahnuť to do, to, do tejto novej úpravy, pretože e, situácia v jednotlivých členských štátoch je odlišná. E, niekde sa vôbec neuznáva pri zvieratvách, inde áno. A do veľkej miery sa už aj používa, využíva. A takýmto prípadom je Nemecko. Máme tisíce vlastne lekárov, ktorí prírodnými prostriedkami e, liečia zvieratá, a teda aj homeopaticky a musíme e, sa postarať o to, aby sme vlastne nezakázali výkon e, povolania týmto mnohým ľuďom. Musíme teda umožniť prístup k homeopatickým liečivám pre zvieratá a preto sme predostreli niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré idú týmto smerom. Ide o to, že homeopatické lieky so zriedením minimálne 1 k 10 tisíc e, budú e, môcť byť naďalej e, bez teda lekárskeho predpisu, musia byť teda prístupné, pretože títo ľudia často nie sú veterinári. Je tam aj možnosť, že veterinári liečia homeopaticky, ale nie každý veter- veterinár ale nie každý, kto e, teda prepisuje takéto lieky, je aj e, e, veterinárom. Takže mala by tu byť aj možnosť lieky, ktoré sa uplatňujú pre ľudí, uplatniť aj pri zvieratách. Táto možnosť tu musí ostať, ale lieky nemôžu uh, už uh, byť, e, teda nemôže tam byť povinný e, lekársky predpis. Je to e, nové odvetvie a nemôžeme ho takto odsúdiť na zánik, čím by teda veľa ľudí stratilo možnosť vykonávať svoje povolanie, ľudí, ktorí ho vykonávajú už veľa rokov. Takže pokiaľ teda nejde o lieky na báze alkoholu, mali by ostať e, voľne k dispozícii, sú, naozaj tam nie sú nejaké e, obavy s nimi spojené, prístup k nim by mal byť naďalej voľný. A pokiaľ ide o homopatické lieky pre e, zvieratá, ktoré teda nie sú určené na ľudskú konzumáciu, ten by sa mal uľahčiť sú to ľudia, ktorí sa nedostávajú do ľudského potravinového reťazca, preto by sme mali s takouto cestou. Nemali by sme mať možnosť e, všetky, všetko možné podávať našim e, domácim miláčikom, ale predsa len by tu mala byť možnosť homeopatickej liečby domácich zvierat. A potom ešte jeden dôležitý e, bod e, látok a e, prípravkov z látok na vonkajšie použitie za účom čistenia, napríklad srsti alebo zvyšovania lesku srsti, aby sa toto zrazu neklasifikovalo ako liečivo. Toto je tiež veľmi dôležité pre prírodných liečiteľov, pretože Eh, tak eh, je možnosť aj zvyšovať nepriamo eh, imunitu zvierat pomocou takýchto prípravkov na voľkanšie použitie. A teda, pokiaľ ide o homotické lieky, tieto teda musia byť voľne dostupné, nemôžu byť viazané iba na použitie lekármi, veterinármi a tým už by prišli vlastne o možnosť výkonu práce e, prírodní liečitelia. Potom by to mohli robiť e, e, samotní veterinári. Nedáva to zmysel, ak takéto liečiva sú k dispozícii u ľudí, aby to tak nemohlo byť aj v prípade zvierat. Takže prosím, aby ste zohľadnili v pozitívnom zmysle to, čo som povedala. Ide naozaj o tisíce eh, ľudí, aby títo mohli ďalej vykonávať svoje povolanie. Prírodné liečiteľstvo v niektorých krajinách eh, v prípade zvierat nie je až tak ďaleko, ale v iných, ako napríklad v Nemecku, tam sme sa dostali už dosť ďaleko a je to eh, stále rastúca sféra a oblasť a nemali by sme je len tak zahatať možnosť ďalšieho rastu. Ďakujem pekne, teraz pani Borzan. E, kolegice i kolege, e, kao što znamo... Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, ako vieme, Ide tu o veterinárne lieky, ale ja chcem hovoriť o tej časti, ktorá pojednáva o antimikrobiálnej rezistencii. kvôli nášmu životnému štýlu a stravovacím návykom všetko so všetkým súvisí a preto to treba upraviť na rôznej úrovni, teda využívanie antibiotík. Týmto nariadením máme jedinečnú príležitosť, ako ochrániť účinnosť antibiotík. Ja som predložila zhruba 20 pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov, pretože si myslím, že niečo by bolo uh, dobre lepšie zadefinovať, hlavne to, čo sa týka zákazu veterinárnych e, antibiotík, e, pretože pri uplatňovaní tohto nariadenia má byť možná aj má byť možná isté spätné uplatňovanie a treba obmedziť e, online cezhraničný predaj a vyhnúť sa tak zneužívaniam. A predaj výrobku by sa mal viazať na predpis veterinára. Mal by to mať elektronickú podobu mali by byť aj prísnejšie normy pre predpisy, tak aby sa lepšie chránilo verejné zdravie. Bolo by dobre mať jasnejšie kritéria pre veterinárne, veterinárnych poradcov. Treba teda vylúčiť akúkoľvek možnosť konfliktu záujmov. Takže tí, ktorí majú nejaké e, záujmy vo farmaceutickom priemysle, tí by vôbec nemali e, mať možnosť byť v takýchto radách. Mice Júzo. Ďakujem pekne, pani Ajúzo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne aj pani Grostet. Oceňujem jej prácu. Je to totiž veľmi dôležitá téma a počet pozmoňovacích návrhov, ktorý musela preštudovať, je naozaj obrovský. Ja tiež e, úplne súhlasím s tým, e, že musíme mať dosť času na preštudovanie všetkých týchto návrhov od roku 2001. E, toto potrebujeme, pár mesiacov to už nezmení je treba, aby tieto návrhy boli čo najpresnejšie, aby legislatívny návrh mal čo najväčší prínos. Súhlasím s tým, čo povedala pani Grosted. Odvedla vynikajúcu prácu a myslím, že treba sa zmieniť konkrétne o tom, že je potrebné e, e za, zabrániť e, predaj takýchto liečivých pr- prostriedkov. Bolo by veľmi ťažké kontrolovať predaj, mohlo by to viesť k podvodom to isté sa týka aj humanných e, e, liečivých prípravkov a tiež súhlasím aj s definíciami, ktoré sa týkajú preventívneho používania a e, kontrolného ošetrenia. Tiež je potrebné rozlišovať medzi hromadným používaním a cieleným používaním. Tu hovoríme o hromadnom používaní, na vidieku a tam naozaj ide o to, že zvieratá sú potom súčasťou potravinového reťazca. Ďalej, pokiaľ ide o kaskadové predpisovanie, myslím, že je potrebné prevziať ustanovenie zo smernice z roku 2001. Tam je logicky definovaný celý tento reťazec. A potom ide o farmakovigilanciu. Tento nový systém sa opiera o rizika. Nie je to kompatibilné s podávaním správ. Ja si myslím, že by to malo ostať aby by sa mali oba systémy skombinovať, aby sme tu mali nejaký minimálny systém farmakovigilancie. A pokiaľ ide o homeopatika, tam by bolo asi dobré urobiť niečo e, e, paralelné s tým, čo poznáme z oblasti humanej medicíny. Musíme tiež myslieť na to, že veterinári sú vlastne odborníci, sú to lekári zvierat a teda aj e, by sme k ním mali mať určitú dôveru, že vedia, ako zvieratá správne liečiť. Gracias, presidente. Yo también quiero hacer una... Pani Cabezon Ruiz, Ďakujem. Ja mám tiež všeobecnú pripomienku. Predložila som 37 pozmeňovacích návrhov. Tiež by som chcela rovnako ako predrečníčka zdôrazniť, že táto téma je veľmi dôležitá pre ľudské e, zdravie. Antimikrobiálna rezistentnosť je teda otázkou e, veľmi pelčivou je, musíme zabrániť nekritickému používaniu antibiotík, pretože toto ohrozuje zdravie občanov a tiež to vedie k značným nákladom. E, v tomto ohľade sa tiež pripravuje e, príslušná správa. Samozrejme, že sú tu určité E, záujmy, ale myslím, že my si nemôžeme dovoliť e, povoliť nejaké príliš e, flexibilné používanie antibiotík v porovnaní s humanou medicínou. Nebudem to eh, vysvetľovať nedostatočným eh, poznaním nákaz alebo výskumom. Musíme práve hovoriť aj o potrebe eh, väčšieho, väčšieho výskumu vo veterinárnej oblasti. Týmto naozaj nemôžeme odôvodňovať menej prísne používanie antibiotík. Myslím, že by sme mali predlžiť túto e, dobu prediskutovania návrhov a tiež, ako už e, bolo povedané, musíme zabezpečiť väčšiu kontrolu kvality a zvýšiť kontrolu používania antibiotiku zvierat. Samozrejme, malo by to byť vždy na predpis zo strany veterinára. My, ktorí tento sektor poznáme, vieme, že často sa e, to nepredpisuje, chovateľia podávajú tieto antibiotika viac menej podľa svojej potreby. To naozaj sú postupy, ktoré veľmi ohrozujú nielen samotné chovy, ale ľudské zdravie, takže preto potrebujeme tu postupovať veľmi obozretne, aby sme zabezpečili plnenie cieľov v oblasti ľudského zdravia. A ďakujem. Slovo má teraz komisia aby teda zvážila tieto pozmeňovacie návrhy. Slovo bude mať pán Rís. Uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani spravodajkyni aj ostatným poslancom za zaujímavú diskusiu. Tiež mám pár e, pripomienok k aktuálnemu vývoju, takže k definíciám sme veľmi spolo, e, e spokojní s tým, že môžeme prispieť do diskusie spolu s MO, aby sme pomohli e, nájsť e, tú konečnú definíciu a musíme zabezpečiť, aby definície boli presné. E, mali by sme sa vyhnúť situácii, kedy by tam e, bola možnosť zmien. Musíme teda sa o toto postarať. A potom antimikrobiálna rezistencia a používanie antibiotík. Chceli by sme povedať, že členské štáty môžu e, zaviesť alebo zachovať e, používanie e, e, antibiotík, pokiaľ to bude rešpektovať zmluvy, teda e, verejné zdravie, nediskriminácia a podobne. Máme podobný cieľ, že je potrebné mať čo najpresnejšie údaje o antimikrobiálnych látkach vo veterinárnej medicíne, tak ako O to žiadajú viacerí poslanci, ale momentálne členské štáty majú ťažkosti zbierať údaje, e, preto by sme si tu mali stanoviť určité priority a preto navrhujeme, aby sme sa sústredili e, na e, určité oblasti a vypracovali jasný akčný plán, ako sa teda môžu používať tieto údaje, keď, sa, budú, keď budú zozbierané. A E, takisto komisia sa chce e, zaoberať správnym teda e, chovom zviera v súvislosti s jej ďalšou prácou o antimikrobiálnej rezistentnosti. A musíme tiež zabezpečiť, aby sme uplatňovali ten aktuálne platný e, systém a v aktuálnej situácii antimikrobiálne e, látky e, pre ľudské e, použitie sa môžu používať, môžu predávať online. Takže ak je problémom v systéme, ktorý sme momentálne vytvorili, teda tento online predaj, a, na druhej strane autorizované lekárne a inšpekcie, elektronický predpis musí byť vlastne tou budúcnosťou, profesionálne používanie je s tým teda použitie, po, prepojené a potom analýza údajov by nám mala pomáhať e, predchádzať zneužitiu systému. E, k veterinárnym predpisom tu súhlasíme plne s pani e, Grostet, ktorá hovorí, že regulujeme tu produkty a nie profesie Takže tu musíme e, nájsť teda na tie najlepšie možné riešenia v tejto súvislosti. A potom, pokiaľ ide o označovanie, e, budem sa zasadzovať silno za tie e, najjednoduchšie systémy, pretože vo veterinárnom sektore je silná administratívna záťaž, to ukazuje naše hodnotenie dopadov a my sme presvedčení, že ten navrhnutý systém je ten najlepší, ktorý momentálne e, môžeme navrhnúť k environmentálnym rizikám. E, zdieľame cieľ neopakovať environmentálne štúdie, pokiaľ to nie je vedecky odôvodnené a komisia je pripravená zaoberať sa realistickými návrhmi e, týkajúcimi sa napríklad zviditeľňovania monografných systémov. Myslíme si, že teda pre väčšinu e, produktov by sme mali e, uplatniť e, ten návrh, ktorý navrhuje komisia. Mali by sme rešpektovať e, hospodárskú súťaž k farmakovigilancii. E, to je tiež veľmi dôležitá oblasť, e, na ktorú sa vzťahujú pozmeňovacie návrhy. E, Ehm, pokiaľ ide o tie základné akcie, tam by sme mali byť ob, ob, sa obmedzovať, mali by sme obmedzovať administratívnu e, záťaž, pokiaľ ide o farmakovigilanciu. Je tu naozaj potreba konzistentnosti, kombinácia dvoch e, systémov, PCR a e, systému vychádzajúceho z rizik. To by nemuselo byť až také efektívne. A teraz e, ten kaskadový prístup, tam je naozaj dobré e, e, využívať ľudské liečiva, v, až ak to je nevyhnutné. A potom tá stará kaskada by sa nemala znovu zavádzať. Veterinári by mali mať možnosť slobodne sa rozhodovať medzi veterinárnymi liekmi vo svojom členskom štáte a v iných členských štátoch. Toto sú teda tie hlavné komentáre, ktoré e, som chcel, e, o ktoré som sa chcel s vami podeliť. Thank you very much. I think that we can uh, Ďakujem. Myslím, že môžeme uzavrieť našu diskusiu a slovo dáme spravodajkyni, ak chce uzavrieť túto diskusiu. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa o stručnosť, ale predsa len musím odpovedať kolegom. V prvom rade sa im chcem poďakovať za angažovanosť. Najskôr kolega Tananesku z radou socialistov, tieňový spravodajca. Myslím, že nemáme žiadne veľké rozdiely, hlavne pri napríklad RCP. Súhlasím aj s farmakovigilanciou, s jeho návrhom v tejto oblasti. Komisia prišla s dobrým návrhom na zjednodušenie, ale určite netreba spraviť krok vzad. Všeobecne súhlasím so všetkým, čo ste povedali a myslím, že budeme môcť spolupracovať, tak aby sme sa dopracovali k dobrým návrhom. Pán Pieka, ďalší tieňový spravodajca za EKR už tu nie je, ale aj tak mu odpoviem. Dúfam, že mu to bude mať kto povedať. Ja, tak ako on a iný chcem bojovať proti antimikrobiálnej rezistencii, treba obmedziť preventívne využitie antibiotík. To je jednoznačné. Farmakovigilancia, teraz e, signalizovanie rizik, to podľa mňa poskytuje dostatok záruk, ale treba klásť dôraz na kvalitné oznamy a na monitorovania, nie tak na ich počet. Potom osobitná otázka oviec. Niektoré návrhy ho prekvapili, ale chcem pripomenúť, že je tu správa Európskej agentúry pre liečiva, rozlišuje ovce chované na meso a dajú sa považovať za e, významný druh a potom sú ovce, ktoré sa chovajú pre mlieko a považujú sa za menej významný druh. To som mu chcela povedať. Pani Polsen tiež už tu nie je ale chcem sa jej poďakovať za podporu. Myslím, že odviedla kus práce na výbore Agri a chcela e, sa dopracovať e, k nejakému kompromisu. Nechcela nič skomplikovať, skôr podporiť e, našu prácu. Takže ďakujem za to, čo spravila pri antimikrobiálnej rezistencii a Európskej komisii chcem povedať, že ak Európsky parlament predložil toľko návrhov takto, pretože chce zájsť ešte ďalej pri niektorých bodoch a e, nebudem, budeme neústopčiví pri niektorých bodoch, nech si hovorí komisia, čo chce. My tu chceme e, niečo upresniť, niečo zakázať, spružniť to, čo sa dá, ale nebudeme Eh, robiť ústupky pri verejnom zdraví. To sa netýka iba eh, zvierat, ale samozrejme ľudí. Všetkým kolegom sa teda chcem poďakovať za ich podporu v mojej práci. Je to dôležité, aby sme vo vzťahu s komisiou a hlavne s radou a teda členskými krajinami, aby sme ukázali, že sa chceme pohnúť vpred. Treba mať eh, jasný súbor spoločných pravidiel a presvedčí členské krajiny, aby ich aj upras, uplatňovali. Pani Polsen, áno, treba byť, mať jasné definície, jasné výnimky, ktoré by sa mohli uplatňovať. Samotná kolegyňa povedala, že to nemá byť vágne, súhlasím, preto si myslím, že treba mať niečo jasné a účinné na papieri. Aj pri monografiách s ňou súhlasím Vypočula som si všetkých, aj tí, ktorí so mnou nesúhlasia, ale myslím, že na začiatku treba komisii nechať čas na štúdiu realizovateľnosti, potom samozrejme pre štúdiu stanovíme lehotu, ale potom sa na to spoločne pozrieme. Potom zástupkyňa GUE mm, súhlasím. Antimikrobiálna versus antibiotikálna, ale antimikrobiálna má širší záber. Zahrania to antibiotika, antivirotika, antiprotozoika, lieky proti um, pliesňam, takže treba byť presnejší. Pane Rivazi, profilaxii nemá sa ľahko vážne k tomuto pristupovať a všetkých e, vás o tom chcem ubezpečiť, ale úplne ju zakázať, neviem, či sa to dá dosiahnuť v teréne. Antibiotika, po antibiotikách treba siahnuť, až keď nie je žiadna alternatíva. S tým súhlasím. Ale predsa len treba e, pripustiť, že v istej chvíli to e, môže byť potrebné. Sú aj dobré postupy, napríklad e, karanténa, potom e, zoznam kritických antibiotík. Tu musia byť jasné kritériá. To je v 38 a 39 v týchto mojich návrhoch. Ja sa skôr spolahnem na vedecké e, vedomosti pri zozname antibiotík. Možno, že tu sa nezhodneme. Ochrana údajov teraz ja by som nechcela, aby došlo k nedorozumeniu. Keď hovorím o ochrane údajov, tak hovorím o ochrane e, obchodných údajov. To znamená výlučná možnosť predávať, ale iba v záujme inovácií. Problémom je, že už nie sú nové lieky. Nie sú na to kapacity. Ja nehovorím o ochrane údajov, v bežnom slova zmysle a chcem ubezpečiť pani Rivazitu, súhlasím s transparentnosťou. Kolega za EFDD um, ehm, patenty um, sú skôr v prospech uh, zdostupnenia liekov. Treba podporovať uvedenie na trh nových výrobkov. Uh, pani Dornano, z tisíc pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov som ne, <laughs> ne, hovorila o všetkých. Vždy som povedala zo pár čísel a ďalšie, takže ja som nejak nediskriminovala medzi politickými skupinami. Lutujem, mm, že vznikol taký dojem. Spojené kráľovstvo, e, tu sa tiež vyjadrila pani Dornano. Oni nemajú flexibilnejšie pravidlá pre veterinárov, oni iba okrem veterinárov umožňujú, aby oprávnené osoby eh, s licenciou mohli predpisovať isté lieky, ale tu treba Spojenému kráľovstvu nechať možnosť takýto systém uplatňovať aj naďalej. Podľa mňa je seriózny, u nich to funguje, treba sa s tým zmierniť, zmieriť, pardon. Antibiotika predpisovať však nemôžu, takže mne sa to nezdá byť až také nebezpečné a treba teda rešpektovať to, čo u nich funguje. Pani Rivozi, Rivazi, ja som mm, neodpovedala na všetky vaše požiadavky, napríklad hodnotenie environmentálneho dopadu Možno, že to zachádza priďaleko, pretože by z trhu boli stiahnuté viaceré výrobky a to nie, nie je v prospech dostupnosti, ktorú chceme. Hodnotenie dopadu pri eventuálnych monografiách možno, ale systematicky to robiť pri produktoch, ktoré už sú na trhu, to podľa mňa je ťažkopádne. A pán Hausling hovoril o niečom zaujímavom. To látky, ktoré vznikajú pri výrobe liekov, ale tu ide skôr o hospodárenie s odpadom. Takže aj keď sa mi to zdá byť e, zaujímavé, je to tak trošku mimo toho, čo nás zamestnáva pán Líze ten návrh o lepšom využívaní zo zbieraných údajov o antibiotikách, to sa mi páči. Hmm. Mohli by to byť konkrétne odporúčania pre veterinárov, ale neviem, či EMA je, agentúra EMA je povolanejšia ako národné e, orgány, pretože vedia lepšie, čo sa deje v teréne a potom uplatňovať na e, humané antibiotika tie stimuly ako pri veterinárnych, s tým súhlasím, ale určite sa k tomu ešte budeme môcť vrátiť. Pani Zoma, vypočula som si vás v prípade homeopatík. Mne sa to nezdalo byť až tak dôležité. Vy ste na to kládli dôraz homeopatický liečiteľ mňa to trošičku možno, že popudzuje. Ja viem, že sa to používa v Nemecku, ale vo francúzštine to znie hrozne. Takže e, treba to mať na pamäti a možno, že nájsť nejaké výrazy, ktoré by e, boli priateľné. U nás je to skôr ako keby nejaký šaman a nie nejaký odborný liečiteľ. No nič, ale budeme sa tomu ešte verovať. Pani Ajuzo, ďakujem pekne. Súhlasím, čo sa týka farmiko, farmakovigilancie. Nemyslím si, že by sme museli zachovať súčasný ťažkopadný systém väčšina periodických správ nič na ne nenadvezuje, pretože nič až tak dôležité neobsahuje. Takže mali by sme mať niečo účinnejšie, ale inak rozumiem tomu, čo ste hovorili o tom eh, nahlasovaní rizik. Ja myslím, že som týmto aj skončila. Asi som neodpovedala všetkým, ľutujem. Hm, niektorí kolegovia sa možno, že trošku aj opakovali. Každopádne sa teším na spoluprácu a urobíme e, všetko, čo bude v našich silách. A tí, ktorým som nedala konkrétnu odpoveď, prosím, nehnevajte sa na mňa. Thank you very much for your... Ďakujem za odpovede a my teraz nevieme, aký bude časový harmonogram, to bude závisieť od rokovania, ale myslím, že tento bod teraz môžeme uzavrieť a prejdeme na ďalší bod. To je bod 12 nášho programu, možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území. Máme tu návrh správy. A, a správodajca môže vysvetliť e, túto správu alebo návrh správy, ale urobím to po taliansky. 22 apríle. Ako si spomínate, v apríli 2015 komisia prezentovala oznámenie Eh, týkajúceho sa rozhodujúceho procesu eh, v súvislosti s GMO. Bol to návrh, ktorý mení eh, príslušný legislatívny návrh zaoberajúci sa možnosťou pre členské štáty obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín alebo krmí na, na svojom území. Návrh komisie chce umožniť členským štátom prijať takéto opatrenia, ktoré za určitých E, o okolnosti zakazujú používanie geneticky modifikovaných potravín a krmiv na svojom území e, tým, že vlastne využijú možnosť opt-out. Ako si spomeniete, my sme sa chceli hlbšie venovať tejto téme a požiadali sme e, príslušného komisára Andriu Kajtisa, aby nám tento návrh prišiel predstaviť. Tomu bolo 8. júna, okrem toho, že prišiel pán komisár. Veľa kolegov malo e, otázky. Došlo teda k diskusii so všetkými členmi nášho výboru. Spomente si, že niektorí e, poslanci vyjadrili vážne obavy, pokiaľ ide okrem iného aj e, chýbanie e, hodnotenia dopadov, kompatibilita opatrení prijatých členskými štátmi s e, vnútorným trhom a normami VTO a podobne. Ďalší vyjadrili nespokojnosť so skutočnosťou, že predseda komisie urobil krok vzad e, v porovnaní so svojím e, pôvodným e, záväzkom preskúmať súčasný rozhodovací proces týkajúci sa GMO. Ale celkovo všetky politické skupiny vzdielali mm, veľmi kritickú pozíciu voči tomuto návrhu. Ja súhlasím s väčšinou obav vyjadrených v uvedenej diskusii keďže e, nám chýba aj nejaké možné hodnotenie dopadov. Mm, som toho názoru, že návrh je v konflikte s platnými úpravami e, a záväzkami voči transparentnosti aktuálnej komisie a kriticky hodnotím aj skutočnosť, že po rokoch odstraňovania bariér na vnútornom trhu by sme tu teraz e, vlastne urobili mm, taký patchworkový e, trh, e, kde by jednotlivé krajiny sa mohli odlišne rozhodovať. Ehm, čo ak by blokovali niektoré členské štáty, či to toky produktov a podobne, vznikali by tam rôzne problémy, boli by tam problémy kontrol na hraniciach, na tom sme roky všetci pracovali, aby sme toto odstránili. No a potom by sa museli s týmto návrhom znova potom zavádzať. No a vo svetle tohto som navrhol e, veľmi e, štíhlu e, správu, ktorá navrhuje zamietnúť formuláciu e, komisie. A teraz e, by sme na základe tohto otvorili diskusiu a uvidíme, či sa zhodujeme e, v tejto téme, alebo či máme odlišné názory na výbore pre životné prostredie. Slovo teraz budú mať zástupcovia jednotlivých politických skupín. A slovo dostane Guillaume Bala za SND. Merci, monsieur le président. Monsieur... Ďakujem pekne, pán e, predseda a zároveň spravodajca pri tejto téme. Súhlasím s vami. Je tu táto potreba zamietnúť návrh komisie. A to z nasledujúcich dôvodov nechápeme, aká je výhoda z hľadiska právnej istoty. Je to dosť zložité, nebudeme zachádzať do podrobností, ale bez vedeckého základu zamietnutia využívania GMO treba nájsť iné e, možnosti a tu sa to bude ťažko dať sklbiť s pravidlami platnými pre voľný pohyb tovarov na vnútornom trhu. Ďalšia vec realizovateľnosť. Čo spravíme? Mm, obnovíme hranice vo vnútri EÚ na vnútornom trhu pre GMO, výlučne pri GMO a možno, že by to platilo aj pre, muselo platiť aj pre dovoz eh, GMO zo zahraničia. To sú veľmi praktické otázky. Je to problematické v návrhu komisie a potom hlavný problém pri použití, pri tomto výraze. Je to tak nejasné, že ani nevieme, čo to vlastne v súčasnosti znamená. Pri niektorých potravinách, napríklad e, pre zvieratá, pri krmivách, mm, je tam možno nejaký pomer, ale nejasný, e, nejaké percento. A ešte jedna vec, ktorú treba doplniť, pán spravodajca, znepokojivá je európska situácia pri GMO a ich používania, a to preto, že pri krmivách vieme, že masívne dovážame e, takéto krmiva z GMO. Takže ak by sme to zamietli, tak e, buď komisia, alebo my by sme museli rozmýšľať nad tým, ako zaručiť sebestačnosť EÚ hlavne pri proteínových e, rastlinách, ktoré by e, vyvážili nedostatočný dovoz, pretože inak je to dosť pokrytecké. E, Zakažeme komisie, komisii mm, robiť tu istý pokrok, ale bez nejakých alternatív. Možno, že až tak o to dneska nejde, pretože Ide o to, či tento návrh odsúhlasíme, zamietneme alebo doplníme. Ale ak by sme to aj zamietli, tak treba navrhnúť nejakú alternatívu. A ešte na záver poviem, že ak by teda to bolo zamietnuté, tak by sa komisia musela opäť tejto otázke venovať a zamyslela sa nad potravinovou samostatnosťou EÚ bez dovezených GMO a Taktiež otázka toho, akú, ako by mohla komisia správneho hľadiska e, zaručiť zákaz GMO a ešte otázka medzinárodného obchodu a vlastne aj súčasné e, diskusie o TTIP. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem. Teraz Pán Maker za EKR. Ďakujem, pán predseda. A zároveň e, správodajca zrejme zopakujem niečo z toho, čo už ste povedali. Budem teda stručný počas výmeny e, názorov v Štrásburku z komi- tiež položili komisárovi niekoľko kritických otázok a o nekompatibilite s e, predpismi vnútorného trhu a VHO predpismi a takisto sme kritizovali to, že neexistuje dopadová štúdia. A e, bolo jasné počas diskusie, že e, nie sme spokojní s týmto návrhom komisie a tu musíme povedať, že ani svet nie je veľmi e, nadšený, takže nebudem sa opakovať, nebudem opakovať tie dobré argumenty, ktoré ste už povedali. My podporujeme aj za EKR e, váš e, návrh správy. Ďakujem, pán majster. Pani majster, ďakujem, pán predseda a spravodajca. Táto správa je veľmi dobrá, chceme sa vám za to poďakovať. Musím povedať niečo všeobecne. Je škoda, že keď hovoríme o GMO, hovoríme často veľmi emocionálne a my by sme radšej viedli diskusiu na základe vedeckých podkladov a aj kolega povedal, že pri krmivách máme GMO a čo teraz, keď to tam nebude možné. E, takže potrebujeme riešenie, ktoré bude v súlade s politikami EÚ a vnútorného trhu. A tu zdieľam tie argumenty, ktoré ste už povedali, takže aj použitie ako termín je ďalej e, definovaný. E, sú tu e, rôzne termíny, rôzne používané a my potrebujeme vyriešiť tieto nejasnosti aj s ohľadom na legislatívu EÚ a Samozrejme, nechceme poškodzovať vnútorný trh, to už podal správodajca a potom, pokiaľ ide o, o povolenia e, pred, pre GMO a ja som už spomenula niektoré dôvody a to znamená, že vlastne dochádzam k rovnakým záverom ako autor správy, ale keď niečo odmietame a potom nič nenasleduje, to nerieši problém teda my by sme mali premyslieť, ako budeme reagovať. Možno povieme, že niečo e, nejde. Tento návrh komisie je taký polovečný, totiž neprináša nič ďalej, neprináša riešenie problému. Máme členské štáty, kde prebieha povolovací proces, kde niektoré pro blokujú používanie. Teda potrebujeme riešenie a myslím si, že je správne, že ak chceme odmietnúť návrh, tak potom musí prísť nejaký lepší návrh. Inak môžeme povedať, že pripravíme protinávrh, návrh, ktorý pôjde ďalej. Takže toľko z mojej strany a môžem konštatovať, že to naozaj nie je jednoduchá téma. Ďakujem, pán Bojlan. Pani Bojlan. Ďakujem, pán predseda. Mnoho z toho, čo tu zaznelo, je to, k čomu sa môžem pripojiť. Myslím, že potrebujeme rýchly povolovací proces a myslím, že aj predseda Juncker hovoril, že treba vyriešiť eh, tento eh, problém, pretože vyvoláva obavy medzi mnohými obyvateľmi, občanmi EÚ. Chcem sa poďakovať eh, za ten, túto správu. Naozaj mali by sme odmietnúť takýto narýchlo pripravený návrh. Mali by sme teda pracovať na texte, ktoré ktorý zabezpečí, že GMO nebôžu byť povolené, ak bude väčšina členských štátov proti. A ani tento stav, ktorý teraz e, existuje, nemožno e, prijať a e, tu treba vyriešiť niektoré úskalia. GMO, EFSA agentúra, bola právom kritizovaná zo strany rády aj mimovládnych organizácií, aj EP, pretože neexistujú dopadové štúdie, rizikové štúdie a nehovorí sa o dopadoch na životné prostredie, na ľudské zdravie. A ak EFSA príjme rozhodnutie. Potom v súčasnosti je to tak, že členský štát nemá e, možnosť e, mm, konať, kým nie sú v súčasnom stave. Takže e, tu naozaj treba posilniť tie postupy schvalovania a e, sedem rokov po odporúčaniach týmto smerom tieto odporúčania sa nedostali do praxe. Takže tu vidíme nedostatok demokracie. Ja som bola tieňová správodajkyňa počas predchádzajúceho legislatívneho návrhu a vidíme, že e, to znenie, ktoré navrhoval parlament, bolo odstránené a Komisia nám prislúbila, že v nasledujúcom návrhu budú naše názory zohľadené, ale vidíme, že tento záväzok komisia nedodržala. A nielen, že nedodržala záväzok prepracovať celý postup schvalovania tieto návrhy, ktoré sú na stole, ako povedali kolegovia, sú na veľmi vratkom právnom základe a komisia je správne kritizovaná mimovládnymi organizáciami aj sektorom biotechnológií. A je to teda návrh, ktorý nie je v poriadku ani voči vnútornému trhu a členské štáty teda dnes Takisto sa tu vytvára pre členské štáty opäť e, istá miera neistoty a preto e, by sme sa mali pýtať komisie, prečo je tu zmena z termínu umiestnenie na trh na termín používanie a e, takisto, e, keď sa zakazuje e, používanie produktu, prečo sa nadalej umožňuje jeho cirkulácia a Myslím si, že tento návrh nie je v poriadku, je to falošné riešenie problému a tu je potrebný oveľa lepší a serióznejší prístup zo strany komisie, preto by sme tento návrh mali vrátiť. Ďakujem, pán Ekaut. Ďakujem, pán predseda a spravodajca, za vašu správu a za prácu na tejto správe. Možno by sme mali zablahoželať komisii za to, že bola schopná eh, zjednotiť parlament to sa nepodarí vždy, takže ďakujem za tento návrh, lebo e, minimálne tento účel e, zjednotiť parlament sa podaril. To je jediné, čo sme získali týmto návrhom. A v tomto duchu e, môžem povedať aj spravodajcovi, že aj zelená, zelení sú veľmi kritickí, možno z iných dôvodov ako spravodajca, to si uvedomujeme, ale musím povedať, pán spravodajca, že uh, um, uh, vy ste asi predpokladali, že toto bude e, rýchla cesta vrátenia komisii, ale vy ste vyjadrili aj vaše stanoviska. Prečo sa domnievate, že je to zlý návrh? Ale myslím si, že sú tu aj ďalšie témy, voči ktorým sme kritickí, takže dúfam, že zmeníte aj výkladovú správu v tom duchu, aby sme mohli všetci podporiť vašu správu a pripojiť sa k tomu, prečo nechceme tento návrh. Otázka je teraz, ako ďalej, lebo sa môžeme zjednotiť v tom, že nechceme tento návrh, ale myslím si, že dôležitejšie je povedať, či tu bude nový návrh. A toto je určite kľúčová otázka, pán správodajca. Vy vo vašom návrhu iba hovoríte, že to vrátime komisii, ale ja si myslím, že ak to urobíme, mali by sme eh, pridať eh, aspoň ani jednu dôležitú vetu a síce, že žiadame od komisie nový návrh. A ja myslím, že treba položiť komisii jednoduchú otázku, pretože tu sa deje niečo zvláštne v komisii. My sme požiadali o prístup k dokumentom, pretože existovalo viacero scenárov a možností a oni si vybrali túto možnosť. My sme dostali odpoveď na túto žiadosť a vyzerá to takto. Toto je teda transparentnosť podľa komisie kde sa ukazujú rôzne scenáre, na ktorých pracovala komisia. Takže toľko, pokiaľ ide o prístup k dokumentom, ale je tu aj dôvod. Komisia totiž hovorí, že proces rozhodovania v komisii sa ešte len začal a preto majú pocit, že nemôžu skutočne odhaliť všetky možnosti, ktoré boli na stole. Možno by sme z toho mohli urobiť jeden pozitívny návrh, záver a ja chcem jasnú odpoveď odpoveď od komisie. Ak toto vrátime komisii, ak jej to pošleme a ak požiadame o nový návrh, Predloží potom komisia nový návrh na základe z jedného z iných e, scenárov, na ktorých pracovala. A tu chcem jednoduchú odpoveď áno, nie. Ak bude odpoveď áno, e, môžeme sa venovať novému návrhu a potom súhlasím so spravodajcom, aby sme povedali, dobre, teraz im to vrátime a požiadame o nový návrh. Ale v tomto bode naozaj žiadam o jasnú odpoveď zo strany komisie. Ďakujem. A teraz slečna Evi. Nuž, čo povedať? Zdieľam to, čo povedal kolega Eichhout, a to v plnej miere Nebudem opakovať e, to, čo povedalo aj ostatní, pokiaľ ide o motiváciu, dôvody, prečo tento návrh jednoducho nefunguje. Skutočnosť, e, že rada tiež e, čaká na nejaký návrh, hovorí, že by sme jednoducho mali trošku počkať, aby sme mali k dispozícii viac prvkov, na základe ktorých sa rozhodnúť. Chcela by som aj vedieť, či teda to hodnotenie dopadov, ktoré chýba, je teda to, eh, o ktorom komisár eh, povedal, že teda nie, nie sú tam. Eh, takže bude tam alebo nebude tam hodnotenie dopadov. Konštruktívnym návrhom by bolo aj povedať, e, vyzvať e, na hearing e, radu a ministra pre poľnohospodárstvo, keďže na rade sa zaoberajú touto témou ako témou pre poľnohospodárstvo, takže je to aj už schizofrénia, pokiaľ ide o to, kto sa tým, touto tému zaoberá. V parlamente je to výbor pre poľnohospodárstvo, Eh, na komisii je to eh, oblasť zdravia a eh, na rade poľnohospodárstvo. Takže to je otázka aj pre náš interinstitucionálny dialog. Takže ide o to, ako teda pokračovať tieto veci ďalej. A teda podporujem. Ak teda máme zamietnúť tento návrh, aj ja by som chcela dostať ubezpečenie, že príde nový návrh a nie, že to bude mať jednoducho zamietnutie a že táto téma sa zabudne, pretože ona je veľmi dôležitá, treba ju riešiť. S eh, Dornáno. Pani Dornáno. Merci. Ďakujem pekne. Vítam vaše stanovisko, pán predseda, teda zamietnúť tento návrh subsidiarita musí byť základom našej práce, hlavne pri takto haklivej otázke. Treba byť mimoriadne opatrný. Súhlasím aj s kolegom Eka o tom, čo sa týka transparentnosti e, ohľadne práce komisie. No. Ďakujem. A teraz Peter Líze. Áno, ďakujem. Pán predseda, milý Giovanni. Veľa sa toho povedalo, ale samozrejme impact assessment, tento termín tu nie je e, definovaný a teda nevieme, ako bude e, tento, táto záležitosť kontrolovaná, e, vnútorný trh je poškodzovaný a možno nechcú všetci počuť jednu vec, ale pokiaľ ide o polnohospodárstvo a pokiaľ ide o chovateľov, nebude v EÚ nejaké krmivo, ak mm, zakážeme úplne GMO, ale pokiaľ ide o komisára Andru Kajtisa a to, čo podal v Štrásburku, naozaj, keď e, e, zvieratá budú dostávať GMO potravín, krmivá, zmení sa aj kvalita mesa a to súvisí aj s proteínmi a teda ak, čo je obzvlášť dôležité, komisia musí uznať, že ide úplne zlým smerom. Komisia stále hovorí, že keď po lete prejde, príde k návrhu o klonovaní, tak teda nie je možné, že nebude možné používať meso z klonovaných zvierat, ale treba povedať niečo aj ku krmivám z GMO, pretože to, čo tu navrhujú, nie je realizovateľné. Je tu veľký trh. A ľudia o týchto veciach hovoria. Je tu teda e, problém aj s tretími krajinami a komisia e, musí zaujať e, nejaké rozumné stanovisko a myslím si, že by sme mali určite odmietnúť e, tento návrh. Je tu naozaj problém a problém je aj e, s tým, že sú členské štáty, ktoré to nebudú chcieť presadiť e, a naozaj nemáme ani nejaké vedecké podklady a myslím si, že akýkoľvek ďalší návrh, ktorý komisia pripraví, bude zložitý. Takže keď ho teraz odmietneme, potom členské štáty budú musieť presadzovať to, aby bol spotrebiteľ dobre chránený a v ja som bol pritom, keď sa schvalovala smernica. Bol som tieňový spravodajca a v tom čase bolo veľa ministrov a Francúzsko, Nemecko hlasovali za a teda to nemôže byť až také zlé pre spotrebiteľov a životné prostredie. Takže aj e, tou hlavnou negatívnou stránkou tohto návrhu je, že veci komplikuje. Ďakujem pekne, pani Borzan. Pán predseda, Niektorí už povedali, že v tomto návrhu bolo dosiahnuté čo, niečo, čo vyzeralo ako nemožné, teda e, dosiahnuť, aby sa dohodli všetky politické skupiny byť viac. Ťažko si vieme predstaviť, že Američania v rámci TTIPu a <laughs> Greenpeace môžu mať e, rovnaký názor, ale práve také niečo sa pri tomto stalo Veľa členských krajín je proti tomuto návrhu, aj Združenia polnohospodárov napríklad. Takže naozaj e, ide o široké spektrum ľudí. Všetci sú zainteresovaní, keď sú proti, tak to znamená, že buď ten zákon je veľmi dobrý alebo veľmi zlý, obávam sa, že tu je to skôr tá druhá možnosť. Tu ide o to zaručiť krajinám väčšiu nezávislosť a keď sa na úrovni EÚ povolí používať GMO, tak je to práve taký prípad, ale ja si myslím, že ak by sa to transponovalo, tak by to zo sebou prinieslo veľa e, prípadov pred súd to, že tu nebolo hodnotenie dopadov, to je spôsobené mm, krátkými lehotami, aspoň na strane komisie, ale myslím, že aj oni presne vedia, čo v takej politickej analýze bolo. Takže ja sa tu iba pripájam k tým, ktorí povedali, že treba tento návrh zamietnúť a mať plán B, ale ako povedal kolega Ekaut, a ja môžem povedať, že sme sa stretli s komisárom Andriu Katisom. Ja som sa ho priamo pýtala, či je plán B a on povedal priamo, že taký plán nie je. Zmenilo sa niečo? Ďakujem. Ide muž? Ide muž? Pani Grostet. Stručne nemám až tak čo dodať. Eh, áno, prevláda tu skepticizmus, eh, žiaľ komisia chce oslabiť eh, jednotný trh. Komisia robí krok vzad zo strany komisie, je to vrchol, mm, môže to iba narušiť konkurenciu. Plán B nie je, povedal to aj samotný komisár. Žiaľ, Mali by sme byť konzistentní, aj keď to pri takejto téme nie je ľahké. Boli totiž to prijaté opatrenia pre pestovanie GMO, potom je tu aj otázka um, predávania, pretože už zhruba 50 dovážaných GMO sa môže používať v krmivách, takže um, to nejde, nie je tu žiadna konzistentnosť. Preto súhlasím s tým, čo navrhuje predseda Lavia. Ehm, Hodnotenie rizik by vždy malo byť na vedeckých základoch s cieľom ochraniť spotrebiteľov. To je zásadné. Ďakujem pekne. Musím povedať, že nám tlmočníci láskavo poskytli ďalších 10 minút. Takže predsa len e, poprosím o stručnosť pani Šerpirik. Ďakujem pekne. Keď sme o tom hovorili 8. júna v parlamente, v Ruskom parlamente, tak potom e, holandský parlament povedal nie, nebude sa to dať spravovať bolo to dosť emotívne, pretože pri GMO, teda aspoň pri tých, ktoré používame, nie sú rizika. Mm, ale k tomu, čo povedal kolega Líze, možno návrh. Mohli by sme zorganizovať vypočutie, tak aby sme presne vedeli, o čo ide pretože si myslím, že by to nemalo byť emotívne, ale realistické. E, pri krmivách e, tak či tak e, je možnosť, že to skončí v našom tanieri. A už sa to tak aj deje. A súhlasím aj s pánom Ekautom. Je dobré, že hovoril o tom, o čom hovoril. Uh, ale možno, že to je trošku smutné, nie je to totiž to priateľné a inak súhlasím s vami, pán predseda. Ďakujem a teraz pani Zomer. Bolo povedané skoro všetko a preto chcem zdôrazniť, že ja som proti návrhu komisie. stiahnuť. To by stačilo. Komisia ide proti všetkým zásadám EÚ. Ani v Nemecku neviem, ako by sme to mali upraviť v kontexte spolkových krajín. Samozrejme, to musí parlament zamietnúť. Nechceme nový návrh komisie za žiadnu cenu. Ja som, so, so, som svojho času celý tento legislatívny balík E, vyrokovala pre EPP. Bolo to veľmi ťažké a myslím, že by sme nemali otvárať opäť túto pandorinu skrinku, lebo nenájdeme riešenia. Tak ako povedal Peter Líze, chcem pripomenúť, že celý parlament, všetky politické skupiny kompromise tie e, opatrenia, ktoré máme dnes, odsúhlasil, sú dobré a je dobré, že ešte stále sú v platnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz pani Ajuzo. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne <clears throat> chcem povedať, že táto rozprava je skôr emotívna a nie vedecká. Um, snažíme sa tu vyriešiť e, nemožné a e, tento návrh ide proti jednotnému trhu a preto s ním nemôžeme súhlasiť. Pán Líze povedal, že už máme legislatívu e, dovážame GMO, keď ich nemôžeme dopestovať a keď ich môžeme dopestovať, tak ich aj dopestovávame a teda ani e, hodnotenie dopadu nie je. Myslím, že hm, vedci, máme špičkových vedcov v Európe a pri hodnotení rizík sa dá hovoriť o spolahlivých e, údajoch. Možno, že niektorí hovoria iba to, čo počuť chcú. Máme tu zástupcov komisie a myslím, že tu odznelo veľa otázok určených im. A taktiež sme si vypočuli, že komisia zvažovala 12 rôznych návrhov a zvolili ste si práve ten, ktorý máme aj dnes na stole. Pán Ladislav Miko, mohli by ste možno odpovedať niektorým kolegom, ktorí sa na vás obratili s otázkami. Ďakujem pekne, pán predseda. Pekné popoludne, vážení poslanci, poslankyne, otázok bolo veľa a pokúsim sa o stručnosť a jasnosť. <clears throat> Najskôr, keď som sem vošiel, tak tu odznela otázka, či je alebo nie nejaká alternatíva. Ak by sme toto zamietli, chcem pripomenúť to, čo povedali aj samotní poslanci a síce, že náš komisár na toto už jednoznačne odpovedala, síce, že nemáme žiaden plán B. Inak povedané, zamietnúť sa to dá, museli by sme sa s tým zmieriť, ale v takom prípade ostaneme pri súčasnom stave. Potom sa hovorilo o tom, že nie je explicitná definícia používania a nadradenej zásady verejného záujmu. Mm, pri použití je to zámerné. Vieme, že by sa to dalo zadefinovať, ak by sa e, použila táto výnimka ale rozhodovať o tom budú jednotlivé členské krajiny. Avšak výraz použitie e, vylúčuje dovoz a voľný pohyb takýchto GMO na území EÚ, čím čiastočne odpovedám aj na otázku o jednotnom trhu, hovoríme iba o konkrétnom použití, konkrétnom mieste a myslím, že je to porovnateľné s rozhodnutím o dopestovávaní GMO. Aj to je jedno z použití totižto. Sú tu aj ďalšie závažné otázky o dopade na e, jednotný trh a my to pripúšťame, ale tu, le, tu poviem dve veci. Náš legislatívny e, rámec e, pozná právne možnosti kedy sa pripúšťa dopad na jednotný trh a máme tu, máme tu aj ochrannú doložku, ak je nejaký problém s vedeckými podkladmi alebo so schválenými, schválením nejakej e, GMO zmeny, tak sa dá použiť táto doložka s vedeckými mm, podkladmi, až pokiaľ si to nevyrieši dá sa až zakázať eh, GMO na nejakom území. A máme už viacero <clears throat> praktických príkladov. Nie je to teda iba teoretické, už takáto ochrana doložka použitá bola. A zatiaľ nikto eh, nehovoril o tom, že je to problém pre jednotný trh. A my navrhujeme ten istý mechanizmus, len za iným účelom, pretože ak to nebude vedecký problém, kvôli ktorému sa tak rozhodne nejaká členská krajina, ale spoločenský alebo etický, morálny problém alebo nejakých iných, e, e, z nejakých iných oprávnených dôvodov, tak potom nehovorme, že ide o vedecký problém, ale e, hovoríme o správnej veci a príjmeme správne rozhodnutie. Takže treba mať jasno v tom, či ide o vedecký problém, alebo či sú nejaké iné dôvody, kvôli ktorým je odpor voči použitiu nejakej potraviny alebo krmiva. Uvediem príklad z minulosti. zmali sme túto ochrannú doložku a komisia e, e, chcela, aby e, túto doložku daná krajina nepoužila, pretože to malo nedobrý dopad na jednotný trh a pri hlasovaní e, všetky ostatné členské krajiny podporili e, tú konkrétnu členskú krajinu, aby predsa len tú doložku použila. To sa už stalo, takže netreba sa tváriť, že ak to navrhneme teraz, tak to bude niečo nové a zrazu s tým súhlasiť e, nebudeme, ak sme s tým súhlasili v minulosti. Potom to, že je diskusia emotívna z veľkej časti, s tým súhlasím. Chceme sa tomu vyhnúť, chceme ostať pri faktoch. A v minulosti to bolo tak e, pri ochrannej doložke, že ak nie je iný právny e, prostriedok, ako zakázať použitie, tak e, sa uvádzali pseudovedecké problémy. Možno, že by bolo lepšie vedieť, aký je za tým skutočne problém a potom sa dá dobre diskutovať. Ak si ľudia budú myslieť, že je vedecký problém v poriadku, ale ak je to e, principiálny dôvod, tak e, sa netreba skrývať za niečo, čo nie je pravda. Potom e, otázky o hodnotení dopadu. Všeobecne súhlasím, ale treba povedať, že sa takéto hodnotenie dá spraviť iba ak máte jasný základ. E, nie je možné v súčasnosti, aj keby sme sa na tom dohodli, predpokladať, ktoré členské krajiny by to použili, na koľko zo súčasne povolených 64 GMO na akom základe by ste teda urobili to hodnotenie dopadu. Naviac je všetkým veľmi jasné, že niektoré členské krajiny sú pro GMO, myslia si, že to je budúcnosť a je to úplne bezpečné. Ja hovorím, že to, čo bolo schválené na európskej úrovni, je zaručene bezpečné. Uh, a iné členské krajiny o tom presvedčené nie sú, nedovážajú. Máme jasný zoznam takýchto krajín, ktoré nedoviezli ani kilo GMO. A to by boli tie, ktoré by mohli mm, pripustiť e, úplný zákaz. Nemyslím si, že by došlo k nejakej dramatickej zmene, dá sa o tom špekulovať, ale tí, ktorí by boli za, si nevinutia e, výnimku a tí, ktorí sú teraz proti, to už nebudú znova používať. Akú veľkú zmenu teda očakávate? Tretina krajín nehovorí áno alebo nie, ale zdržiavajú sa pri každom hlasovaní. Tretina. 30 A potom istá otázka, prečo? Prečo nehovoria sme za, sme proti? A tu súhlasím s tým, čo sa povedalo o existujúcej legislatíve a vhodnom uplatňovaní. by som bol veľmi rád, keby sme mali jasný postoj, či už áno alebo nie, teda postoj členských krajín. Netreba sa však tváriť, že je nejaká väčšina v Európe v súčasnosti ani za, ani proti nie je. A táto diskusia mi pripomína uh, pohľad na uh, pohár, ktorý je do polovice plný alebo do polovice prázdny. E, niektorí hovoria, že, nie, že by e, ten pohár mal byť úplne prázdny a potom sú tí, ktorí hovoria, že mal by byť úplne plný. A my hovoríme, že je tu jasná väčšina buď za, alebo za jednu alebo druhú možnosť, ale nie je to tak. Preto navrhujeme mechanizmus, ktorý by v konkrétnom e, rámci umožnil opt-out pre iné ako vedecké dôvody a samozrejme by sa to preskúmalo, pretože tu máme jasný legislatívny rámec, máme tu jasnú definíciu iných e, opravnených dôvodov, máme príklad aj z oblasti pestovania plodín aj keď to nie je vyčerpávajúci zoznam. Takže prosím ešte prehodnote váš postoj k tomuto návrhu. Hovoríte o ďalších 12 návrhoch. Nechcem sa tomuto vyhybať, ale je to trochu iné. Je tu istý rozhodovací e, postup, ktorý treba chrániť, ale mm, mm, my sme nehovorili o tom, že tých 12 návrhov je životaschopných. My sme ich testovali ak by si jeden z návrhov, jedna z možností vyžadala zmenu zmluv alebo eh, hlasovania, tak si myslím, že každý z vás by a priorne bol proti. Takže sme museli odstraniť tie úplne nerealistické e, alternatívy a teraz ostal iba ten návrh, ktorý je na stole a ja tvrdím, že nemôžeme alebo len ťažko môžeme nájsť niečo v súčasnosti, čo by nám umožnilo eh, reflektovať na eh, legitimné očakávania občanov eh, v rôznych členských krajinách. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Ja už len pripomeniem harmonogram lehota na pozmenujúce, doplňujúce návrh 16. september do 12. hodiny. Hlasovať na výbore NV budeme 12. alebo 13. oktobra a v pléne pravdepodobne e, v oktobri 3. Nemáme ďalší bod na programe už a tým môžeme ukončiť našu schôdzu. Ďakujem a vidíme sa zajtra.